pretože začíname. Opätovne vás vítam v Európskom parlamente. Chcem vás privítať. Ešte raz stretli sme sa už včera. A rovnako včera zasadli pracovné skupiny. No a rovnako večer sme sa stretli na koncerte. A teraz by som rád chcel privítať pána premiéra Orbána, ktorý stojí na čele predsedníctva EÚ, ako aj predsedu Európskej komisie Barosa. Takže máme medzi sebou vážených hostí, ale aj kľúčových rečníkov. Takže ďakujem vám, že ste prišli predsedovia, vaša účasť je veľmi dôležitá. No a témou, ktorou sa budeme dnes zaoberať, je Západný Balkán, integrovanejšia Európa. To je dôležitá téma pre všetky členské štáty. Všetky členské štáty sa o tieto témy alebo o túto tému zaujímajú. Včera prebehla veľmi plodná diskusia Rád by som vám chcel pripomenúť, že máme k dispozícii 21 jazykov, teda 21 oficiálnych jazykov EÚ a okrem toho ešte chorvačtinu, bosenčinu, jazyk Čiernej hory, chorvačtinu a albančinu. No a vyplňte prosím žiadosti o rečnícky čas, ak by ste chceli dnes vystúpiť v rámci diskusí. Uskutoční sa eh, debata s Viktorom Orbánom a Jose Manuelom Barosom, predsedom eh, rady a predsedom Európskej komisie. Takže toľko na začiatok tohto zasadnutia. No a teraz dám slovo našim kľúčovým rečníkom. Teda dám slovo svojmu spolupredsedovi, pánu Kovarovi. Ďakujem ti pekne, Láslo, za veľmi efektívnu spoluprácu. No a teraz vám odozdávam predsedníctvo zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Je to pre mňa veľká čest. Ďakujem pekne za túto príležitosť, dámy a páni. Chcel by som privítať všetkých na druhom dni dnešného zasadnutia. Ako už predseda povedal, tak včera večer sa uskoročilo kultúrne podujatie no a prvým bodom dnešného nášho programu je správa z pracovných skupín, ktoré zasadli včera. Každá pracovná skupina dostane 10 minút na to, aby nás informovala o svojej činnosti. No a ako prvá dostane slovo pani Doris Pak, aby nás informovala o práci prvej pracovnej skupiny. Hm. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, predsedovia inštitúcií, kolegyne, kolegovia. Včera sa uskutočnila pracovná skupina 1, ktorá sa zaoberala spoluprácou v oblasti no, slobody, spravodlivosti a spolupráce. No a zaoberali sme sa rôznymi druhmi spolupráce vo viacerých eh, oblastiach eh, Kopa a Kieckovská spolupredsedkyne otvorili zasadnutie 10 eh, členov národných parlamentov EÚ a jeden poslanec z parlamentu Západného Balkánu eh, sa uskutočnili. Nepochopiteľná je skutočnosť, že z jednej krajiny neprišiel žiadny poslanec. Hovorili sme o liberalizácii vízového styku. Polsko, Kosovo ďalší sa vyjadrili k tejto téme, k uvoľneniu vízového režimu pre krajiny Západného Balkánu, čo je dôležitý krok pre regionálnu spoluprácu. Predseda Kosovského parlamentu hovoril o snahách krajiny na zlepšenie kapacity na to, aby dostali prístup k cestovnej mape v tejto politickej oblasti. Otázky migrácie Neustále sa hovorilo o azylovej politike. Bola vyslovená žiadosť o viac spoločných postupov v tejto oblasti. Nemecko a Grécko sa vyjadrili k politike azylu a migrácie. Avšak, čo sa týka azylu a nelegálnej migrácie a imigrácie, sa pripomenulo, že treba rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Nová politika alebo nové ustanovenia k azylovej politike treba skutočne dodržiavať na to upozornili zástupcovia Bulharska a Polska. A rovnako viacerí spomenuli, že bezvízový styk neznamenal obrovský príliv eh, nelegálnych imigrantov do krajín západnej a strednej Európy. Vďaka, vďaka rôznym využitým nástrojom eh, Frontex a politika pre Frontex bola veľmi dobre hodnotená. Policajná spolupráca eh, bola tiež veľmi dôležitá téma. Polsko žiadalo lepšie operatívne možnosti spolupráce medzi e, krajinami. Doteraz e, to fungovalo s Chorvátskom. Európsky parlament e, v tomto kontexte zdôrazňuje, zdôrazňuje význam policajnej spolupráce, ako aj regionálnej, regionálnej alebo význam regionálnej rady a regionálnej spolupráce. Boj proti korupcii, a obchodovanie s ľudskými bytostiami je priorita pre Švédsko v rámci policajnej spolupráce. No a zdroj všetkého zla je v tom, že sociálny poriadok nefunguje v krajinách, kde ekonomická finančná situácia obyvateľstva je hrozná. Sociálny poriadok a sociálne zabezpečenie sú dôležité prostriedky na prevenciu, čo zdôraznila Česká republika. Švédsko Ehm, zaoberá korupciou spolu s Maďarskom v rámci Europolu no a národné parlamenty juhovýchodnej Európy musia dozorovať dodržiavanie práva týkajúceho sa týchto otázok. Bulharsko tiež hovorilo o xenofóbii, proti ktorej treba bojovať. A, a, Jeden zástupca sa vyjadril k dodržiavaniu menšinových práv hm, súdny systém. Reforma súdnictva je prioritou v juhovýchodnej Európe. Prístup k spravodlivosti a inštitúciám hm, je problémom pre všetkých rečníkov. Viacerí rečníci hovorili, že implementácia práva musí, byť, musí podliehať trvalému monitoringu. Bulharsko a Maďarsko žiadajú o monitorovací mechanizmus na to, aby zaistili udržateľnosť. Európsky zastupca Európskeho parlamentu poukázal na to, že spolupráca Srbsko s, s trestným tribunálom pre bývalú Jugosláviu je základným predpokladom ďalšej integrácie. A myslím, že ja som to všetko tak zhrnula. Ďakujem vám pekne za pozornosť a myslím, že som na nič nezabudla. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Páka. No a teraz dám slovo Mihajovi Balovi, aby nás informoval o práci druhej e, pracovnej skupiny. Ďakujem pekne, vážení zastupcovia eh, predsedníctva, predsedové inštitúcií, kolegyne, kolegovia. Ja som mal tú česť v pracovnej skupine, ktorá sa zaoberala integráciou občanov. Bola to pracovná skupina číslo 2. Možno viete, že pre Maďarov a pre maďarské predsedníctvo to je veľmi dôležitá téma. História nám ukázala, že občianstvo nie je len právna kategória, ale tiež zahrania emocionálne kapacity. Má kultúrnu a emocionálnu dimenziu, čo je dôležité pre e, proces rozširovania, rovnako ako dohody a zmluvy. E, politici majú stavať mosty, aby právne kategórie priblížili e, každodennému životu. Pre Maďarsko, pre nás Maďarov je to jednoduchšie, pretože máme historické prepojenia s krajinami Západného Balkánu a vybudovali sme vzájomné pochopenie. No a preto sme sa rozhodli pre túto tému. Ďakujem Kačín, poslanec Európskeho parlamentu, bol spolupredsedom tejto pracovnej skupiny. No a um, um, upozorňujem na to, že integrácia Západného Balkánu je kľúčovou oblasťou pre Európsku úniu. Je to kľúčová alebo hlavná pridaná hodnota pre celú EÚ pripomenul nám kultúrnu rôznorodosť krajín bývalej Jugoslávie a príspevky tiež upozornili na to, že stále existuje e, isté napätie a fragmentácia tohto regiónu, ktorá má dopad na proces integrácie. Rovnako bolo upozornené na to, že všetky výzvy treba riešiť spoločne izolované debaty a diskusie nebudú podporovať vzájomné pochopenie a preto podporu, potrebujeme multilaterálne fóra, tak ako diskusie včera na pracovnej skupine na zaručenie rovnovážneho zastúpenia sa musí Európska únia o to snažiť. A porazne bolo tiež, že medzinárodné inštitúcie sú niekedy až príliš vzdialené od jednotlivcov. No a preto národné parlamenty, ako je Európsky parlament, zohrávajú kľúčovú úlohu sprostredkovateľa. V rámci môjho prejavu eh, som hovoril o procese integrácie Západného Balkánu z pohľadu, v akom rozsahu dodržiavajú tieto krajiny právne, hospodárske a sociálne kritériá. Avšak na úspešnú spoluprácu potrebujeme viac ako to, je to integrácia občanov, ktorú treba podporovať a to platí pre krajiny Západného Balkánu. Z ohľadom na históriu minulých 100 rokov vidíme, že toto je najdôležitejšia vec v tomto regióne a to tiež predchádzať konfliktom medzi etnickými skupinami a preto treba zdôrazniť, že integrácia je jedinou alternatívou, pretože spoločnosť, ak sa bude cítiť prijatá v EÚ, príjme reformy, ak spoločnosť bude cítiť, že sa nemusí vzdávať svojej identity. Rovnaké platí, rovnaká vec platí aj obrátenie. Integrácii občanov pomôže prijatie aký Európskej únie, kolegyne, kolegovia, samozrejme, že vzdelávanie a vzdelanie je najlepším nástrojom na zabezpečenie na zabezpečenie angažovanosti našich budúcich lídrov. No a nie je však také bežné, že nie je také bežné, že žiaci alebo študenti z krajín Západného Balkánu študujú v Európe. Samozrejme, je tu nedostatok finančných prostriedkov a preto musíme podporovať, tak ako Európska únia podporuje tieto snahy. No a vlády by možno mohli v rámci tréningových programov hľadať viac možností a tak pomáhať lepšiemu vzájomnému spoznávaniu kultúr. Musíme hľadať riešenia, ktoré nebudú znamenať vysťahovanie z týchto spoločností, pretože tieto krajiny potrebujú vedomosti, skúsenosti a vedomostné siete, títo mladí ľudia sa budú musieť vrátiť domov a využívať eh, svoje vedomosti doma. Treba zachovávať tiež kultúrnu diverzitu, toto je tiež kľúčovým, kľúčovou prioritou maďarského predsedníctva. Zástupcovia etnických skupín eh, regiónu Západného Balkánu vnímajú európsku integráciu ako cestu mieru a zmierenia a je dôležité, aby Európska únia nechcela nejak eh, miešať tieto kultúry, musí ich integrovať a súčasne rešpektovať ich rôznorodosť. Bolo tých viacero iniciatív, napríklad na ochranu kultúrneho a prírodného dedistva tejto krajiny. Hovoríme o integrácii občanov. V prípade krajín Západného Balkánu to nie je len o občanoch jednej krajiny, ale hovoríme tiež o národnostných menšinách, národnostných skupinách, ktoré žijú na oboch stranách istých hraníc. No a tento fenomén treba zohľadňovať. No a rovnako dôležité je zachovávať rôznorodosť, a to nie ako nevýhodu alebo hrozbu, ale treba zdôrazňovať jej rozmer príležitosti. Medzi jednotlivými skupinami sa v minulosti objavili veľké konflikty, ale pre obyvateľov regiónu je prirodzené, že kultúry a jazyky dokážu existovať vedľa seba spolu. v tejto diskusii do tejto diskusie sa okrem poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov zapojili aj poslanci eh, z parlamentov juhovýchodnej Európy. Hovorili sme o kultúrnom aspekte európskej integrácie, eh, ktorá ktorý je kľúčový pri vytváraní zájomného pochopenia medzi občanmi. Otázka vzdelávania viackrát zaznela. Starostlivosť o mládež je kľúčom k úspechu v budúcnosti. Zaznelo, že treba e, vypracovávať spoločné školské osnovy. Kultúrna diverzita musí byť reflektovaná v školských osnovách, aby sme vychovávali generáciu, ktorá bude tolerantnejšia. A rovnako treba zdôrazniť, že mládež o mládež sa musíme starať po ukončení školy tiež. Je veľmi smutné, že v tomto regióne je obrovský počet nezamestnaných mladých ľudí. Samozrejme, integrácia tých sociálne slabých vrstiev je tiež veľmi dôležitá. A preto sme povedali, že je dôležité, aby stratégia pre Rómov z maďarského predsedníctva sa týkala tiež krajín Západného Balkánu. Ďalej zaznelo, že iniciatívy ako stratégia pre podunajský región podporí integráciu v rôznych ohľadoch, a to nie len riešením kultúrnych otázok, ale tiež poskytnutím rámcového programu, ktorý bude riešiť mnohé veci. Kultúra a umenie sú silnými faktormi integrácie a preto je polutovanie hodné, že tieto aspekty alebo tento aspekt nedostáva vždy tú dôležitosť, ktorá mu prináleží. Mnohí, alebo viacerí rečníci hovorili o umení ako literatúra, hudba alebo o výtvarnom umení. To sú dôležité aspekty vzájomného porozumenia. My pracujeme v mene mieru a to je dôležitá zodpovednosť, ak sa nám nepodarí integrovať krajiny Západného Balkánu. Problémy sa budú prehobovať a bude oveľa zložitejšie riešiť konflikty. Zaznili aj niektoré osobné skúsenosti z tohto regiónu, ktoré zdôraznili význam vzájomného pochopenia kultúr, hodnoty, identita, srdce. To sú kľúče, alebo to sú kľúče k riešeniu nevyriešených vecí. Ďakujem. Iba technická poznámka, hovorí pán predsedajúci. Bulharské tlmočenie je na kanáli číslo 17 a nie na číslo 21. Ďakujem pekne. A teraz mi dovolte takisto z celého srdca privítať pána Viktora Orbána a poprosím ho, aby sa vyjadril v mene predsedníctva. Dámy a páni, chcem vás z celého srdca takisto všetkých privítať. Som skutočne rád, že môžem byť s vami na tomto spoločnom fóre, ktoré je venované európskej integrácii a rozšíreniu. Maďarské predsedníctvo podporuje tento cieľ. Dovolte mi teraz venovať sa niektorým perspektívam. Prvá je táto. Máme víziu o tomto regióne? Myslím si, že áno. Máme víziu, ktorá sa zakladá na reálnej skutočnosti. A skutočnosť vyzerá tak, že tu hovoríme o určitej enklave v rámci európskeho kontinentu. Hovoríme tu o regióne, ktorý susedí s krajinami, ktoré sú v NATO a Európskej únii. Ide tu o región, kde máme pocit ešte nejakej nedokončenej práce. krajiny strednej Európy po ich vstupe do Európskej únie, to bol moment, keď sme hovorili o zjednotení Európy. A tragédia, ktorú poznáme z roku 1945, musela byť napravená. Išlo tu o historický proces, ktorý nikto nespochybňoval Išlo tu o znovu vybudovanie a napravenie kultúrnej jednoty, ktorá bola porušená, aby sme jednoducho dali dokopy niečo, čo spolu patrí. A teraz máme ďalšiu úlohu pred sebou a čelíme oveľa komplexnejšej výzve, nielen z historického uhla pohľadu. pre západné krajiny je dosť ťažké pochopiť túto komplexnú situáciu v tomto regióne a musíme si nájsť odpovede na určité komplexné ťažké otázky. Musíme najprv objasniť naše vlastné záujmy a intencie, či chceme integrovať tento región do Európskej únie. Maďarské predsedníctvo je presvedčené, že táto otázka už bola zodpovedaná, keď Grécko, Rumunsko a Bulharsko eh, vstúpili do Európskej únie je pre nás úplne jasné, že nemôžeme mať nejaké čierne diery na mape Európy, pretože to so sebou prináša veľké problémy, pokiaľ ide o obranu a bezpečnosť. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť, cení hostia, na skutočnosť, že ak nebudeme integrovať tento región do Európskej únie, tak ho bude pravdepodobne integrovať niekto iný. A ktokoľvek už tento región už navštívil, musí si uvedomiť, že sú tu takíto kandidáti. Otázka však je, či je momentálne správna chvíľa pre rozšírenie Európskej únie. A toto je predmetom dlhodobej diskusie. Čiže čo od nás vyžaduje súčasnosť? Prehlbenie alebo rozšírenie Európskej únie? Sú tu veľké záujmy z globálneho hľadiska, kde aktéry sa snažia uzurpovať si určité pozície a sú pred nami veľké výzvy, a to nie len v Európskej únii. Čiže čo je to, čo podporuje sílu Európy? Je to prehlbenie záujmu Európskej únie, alebo je to rozširovanie Európskej únie? Stredoeurópsky región má určité skúsenosti v tejto oblasti. Keď sme vstúpili do Európskej únie, keď sme integrovali Strednú Európu, tak zo skúsenosti vieme, že tu nejde o to, či áno alebo nie. Ide tu o pokračovanie. To znamená, že obi tieto procesy musia spoločne sa doplňať. Tak prehlbovanie európskej integrácie, ako aj rozšírenie Európskej únie. Je tu takisto potreba obnovenia, znovu obnovy v rámci Európskej únie a o tom vlastne hovorí aj balíček šiestich legislatívnych návrhov, ktorý dúfam, že bude na rade podporený a takisto, že ho podporí aj parlament. Avšak toto nestačí. Európska únia potrebuje aj rozšírenie na to, aby zlepšila svoju konkurencieschopnosť. Ďalšou otázkou je eh, skúsenosť, ktorú máme s najnovším rozšírením Európskej únie. Európska únia E, vyrokovala viac ako 20 kapitol ohľadne prístupového rokania, rokovania s mojou krajinou, keď som ja bol predsedom vlády. A ja som si istý, že to privedie aj zamestnanosť do našej krajiny, že sa podporí trh práce, ale čo sa stalo v skutočnosti? Rozšírenie Európskej únie o našu krajinu rozšírilo a posilnilo európske hospodárstvo, nie že by ho bolo oslavilo. A rozšírenie e, trhu aj takýmto spôsobom je jednou z hlavných hybných síl v rámci Európskej únie. Bez nejakého hospodárskeho potenciálu, ktorý predstavuje Stredná Európa, výrobné kapacity v západnej Európe by museli byť presídlené do iných regiónov mimo e- hraníc Európskej únie. Táto skutočnosť ako taká, ktorá súvisí s tým, že teraz už máme ekonomiky v Strednej Európe v rámci Európskej únie, pomohla udržať výrobnú sféru v rámci hranice Európskej únie. A to je dôležitá perspektíva, na ktorú musíme myslieť aj v kontexte západného Balkánu. Západný Balkán by mohol predstavovať ďalšiu hybnú silu pre európske hospodárstva. Je tu však aj ďalšia otázka, ktorú musíme zobrať do úvahy. Sú krajiny Západného Balkánu skutočne schopné dosiahnuť členstvo v Európskej únii? Sú pripravené? Sú pripravené na takéto členstvo? Máme určité spoločné hodnoty, ktoré zdieľame a niektoré z naše vnútorné problémy vychádzajú z toho, že nie všetci dodržiavali pravidlá, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť e, správneho hospodárskeho riadenia. Čiže skutočne je dôležité zohľadniť aj toto kritérium, ak hovoríme o tom, či sú tieto krajiny pripravené na vstup do Európskej únie. Dovolte mi povedať e, ďalšiu vec. Tieto krajiny musia akceptovať a rešpektovať a prehlbovať a posilňovať, ako aj komunikovať spoločné zdieľané európske hodnoty. Pokiaľ ide o integráciu krajín Západného Balkánu, musíme byť otvorení voči týmto krajinám, ale tieto krajiny musia zase urobiť aj svoju domácu úlohu, pokiaľ ide dodržanie týchto cieľov. Ja som presvedčený o tom, že dokážu vyriešiť tento problém a som presvedčený aj o tom, že by sme im mali dať príležitosť na vyriešenie týchto problémov. Záverom mi dovolte povedať pár slov, pokiaľ ide o naše vzdielané úlohy a reálne ciele, ktoré máme. Dovolte mi najprv povedať niečo pár slov o Chorvátsku. Steny, hostia, myslím si, že táto problematika je úspešným príbehom. Chorvátsko by mohlo byť skutočne modelovou krajinou, živým príkladom toho, ako sa dá zmaterializovať, skonkrétniť integrácia Európskej únie. Ukazuje jasne, že tento región môže byť takisto stabilným a že táto krajina skutočne bola podpora na strane Európskej únie tým, že je Európska únia dala zelenú. Sú tu určité špekulácie, ktoré sa snažili prístup Chorvátska kde sa chcel dosiahnuť iba nejaký uh, iný štatút pre túto krajinu myslím si, že to by bola hrozba pre Európsku úniu a pre túto krajinu ako takú a pre celý región, ak by sme ju nepodporili k plnému členstvu. Taká, takéto riešenie by predstavovalo scenár, ktorý by bol nevýhodný tak pre Chorvátsko, ako aj pre Srbsko. Ak by sme sa vydali takouto cestou, tak by sme urobili veľkú chybu, pretože v takomto prípade by sa politické podmienky sformovali možno nejakým iným spôsobom aj pre iné krajiny, ktoré jednoducho nesúvisia s týmito dvomi krajinami a to by nás jednoducho zaviedlo do veľmi negatívnej situácie ku konfliktu síl. Výsledky negociácií a negociačného procesu, pokiaľ ide o členstvo tejto krajiny, by mali zá, závisieť predovšetkým od výkonu tejto krajiny, pokiaľ ide o plnenie si podmienok a to je stanovisko mojej krajiny, Maďarska, a preto aj podporujeme negociačný proces, ktorý by mal byť uzatvorený čo možno najskôr. A pokiaľ ide o Čiernu horu, myslím si, že je v záujme Európskej únie, aby sa začali negociačné procesy čo možno najskôr, a to sa týka takisto Srbska. Je dôležité, aby sme dali Srbsku štatút kandidátskej krajine, aby sme mohli začať negociačný proces čo možno najskôr. To nás prináša, privádza k paradoxu 21. storočia, my, e, predstavitelia krajín, ktorí boli zvolení v slobodných voľbách, sa musíme zamyslieť nad určením alebo označením tejto krajiny. Mali by sme používať označenie názov krajiny, e, ktoré používa táto krajina, alebo nejaké iné mená, ktoré boli navrhované. Táto krajina má štatút kandidátskej krajiny, ale nemôžeme začať negociačný proces, čo je dosť absurdným procesom. Myslím si, že Európska Únia by mala zvládnuť túto situáciu čo možno najskôr, nájsť riešenie a maďarské predsedníctvo si myslí, že je dosť nešťastné, že sme vybudovali určité prekážky, e, ktoré by mali e, na ceste vedúcej k spusteniu negociačných procesov. To je skutočne nešťastné. A teraz pár slov ohľadne Albánska. Albánsko je potenciálnou kandidátskou krajinou a členskou krajinou NATO. Musia však ešte splniť 20 benchmarkov, pokiaľ ide o začatie procesu negociácií, ale maďarské predsedníctvo poruje čo možno najrychlejšie začatie takýchto negociačných procesov. Akékoľvek oddelovanie, oddialovanie týchto negociačných procesov by mohlo zhoršiť situáciu v tejto krajine. Avšak zároveň musím povedať, že nemôžeme očakávať, pokiaľ ide o Albánsko, pokiaľ ide o Kosovo, pardon, aby sa držalo európskej perspektívy, avšak zatiaľ ešte nemôže byť podpísaná žiadna dohoda, pretože nie všetky členské krajiny Európskej únie neuznali uh, túto krajinu. A teraz by som sa chcel venovať čo možno naj, pravdepodobne najväčšej výzve v tomto regióne, a to je Bosna a Hercegovina. Je tu skutočne veľmi komplikovaná situácia No nie len táto krajina sa nachádza v ťažkej situácii, je tu skutočne hrozba, že by sme sa mohli do týchto problémov dostať aj my. Maďarsko, ktoré je blízke tomuto regiónu, si veľmi dobre uvedomuje, aký stupeň destabilizácie, respektíve stabilizácie v tomto regióne máme a aké sú možné riešenia týchto problémov. Tieto riešenia vidíme iba v postupe, ktorý by bol založený na úspešných modeloch susediacich krajín, ktoré poznáme zo skúsenosti. Dovolte mi povedať, že skutočne máme pred sebou vážne problémy a potrebujeme skutočne odvážnu, ambicióznu politiku na to, aby sme tieto problémy spoločne zvládli. Navrhoval by som, aby sme sa spojili, pokiaľ ide o podporu pričlenenia týchto krajín do Európskej únie, aby sme im dávali jasné signály, aby sme preklenuli nejaké skeptické názory e, verejnej mienky, ktoré by mohli by stať v ceste, pokiaľ ide o integráciu do Európskej únie. A pokiaľ ide o podporu, môžete vždy počítať s Maďarskom, že podporíme. Ďakujem pekne, pán premiér. Vítam eh, eh, predsedu Európskej komisie. Eh, vítam vás a teraz by som vám rado odzdal slovo. Pán premiér, pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni, Chcem začať s tým, že vyjadrím svoju radosť nad tým, že sa môžem zúčastiť na tomto parlamentnom mítingu. E, na spoločnom e, stretnutí som sa už e, zúčastnil v maji a vidím tu veľa tvári, ktoré som stretol v tom čase. Európska únia nie je len e, Brusel a Štrasburg. Znamená to aj to, čo robíme v každom členskom štáte a o čom sa diskutuje v národných parlamentoch. Kooperícia, e, dialog a medzi európskymi inštitáciami a e, národnými parlamentmi je kľúčovým bodom v ďalšom rozvoji E, sem patrí aj téma o ďalšom rozšírení EÚ o západný e, Balkánu. Ja to pokladám za, na, za najväčší e, výsledok, úspech Európskej únie, čo prispieva k lepšeniu situácie prosperity na, v Európskej únii. Je to, máme za sebou ťažkú ťažké obdobie, ťažkú históriu. E, predseda rady Orbán prichádza e, z krajiny, kde e, vlastne príslušnosť k Európskej únie pred desiatimi rokmi bol ešte vzdialený prísľub a dnes je táto krajina predsedajúcou krajinou EÚ. A majú na tom veľký záujem E, riešiť problémy západného Balkánu. A e, zjednotenie Európy sa neukončí e, bez toho, aby sa do EÚ pripojili aj krajiny západného Balkánu. Bol som prítomný na Európskej rade v Solune, kde sme o tomto e, diskutovali. V 86. E, sme podpísali dohodu, ktorá e, predchádzala vstupu Fínska, Rakúska a takisto som bol pri prítomní pri e, poslednom rozšírení e, Európskej úroby. Minulý týždeň som bol e, v Chorvátsku, v Čiernej hore, teraz sa chystám do Srbska, Kosova a Albánska. Moja návšteva bola vlastne symbolom pre náš záujem a angažovanosť v tomto regióne. Prišiel som do týchto e, krajín aj s posolstvom, e, s posolstvom, že ich vidíme ako členov e, rodiny európskych národov. Ich korene, ich prítomnosť aj budúcnosť sú v Európe. Ale máme pred sebou cestu. Región je v pohybe a e, chceme, aby sa tento pohyb vpred, vpred ďalej posilňal. E, chceme e, náš príbeh písať spoločne. Budúci vstup Chorvátska by mal pôsobiť ako katalizátor pre všetky krajiny, čo sa týka ich budúcnosti v EÚ. Je to posolstvo solidarity aj podpory Situácia zostáva v tomto regióne eh, veľmi eh, eh, komplexná. Máme príležitosti a výzvy. Mm, s Chorvátskom rokovania sú v poslednej fáze Čierna hora a a Srbsko, so Srbskom sa bude ďalej pokračovať, ak splnia svoje úlohy do oktobra potrebujeme eh, prekonať politické problémy v Bosne, Hercegovine, ale aj v Albánsku. Eh, a takisto aj eh, v bývalej republike Juhoslávie Macedónsku. Hm, čiže máme veľa vízie v celom regióne. Jedna z pracovných e, skupín sa zaoberala e, spoluprácu v oblasti e, v kooperácie slobody. Ďakujeme pani Pak a ďalším kolegu na práci v tejto skupine dobre fungujúce súdnictvo, rešpektovanie práv menšín a občanov. To je mm, dôležité takisto aj pre ekonomický rozvoj. Región potrebuje zahraničné investície, ale e, investori potrebujú vedieť, e, potrebujú si byť istí, že e, práva, ich práva budú zaručené. Preto e, som za to, aby sa ďalej pokračovalo v európskych reformách. E, potrebujeme v týchto krajinách a v tomto regiónu ehm, stabilitu, e, demokraciu v súčasných, ale aj v budúcich kandidátskych krajinách. E, a pokrok musí byť udržateľný a dôveryhodný E, čo sa týka pripravenosti, to súvisí aj s dôveryhodnosťou a vzájomnou dôverou. E, musíme byť presvedčení, že tieto krajiny sú skutočne e, ochotní a chcú sa stať plnými členmi európskej rodiny. Očakáva sa teda a týka sa to celej štruktúry krajín. E, týka sa to celej spoločnosti a malo by byť e, e, čo najväčšej miere výsledkom koncestu v prierze všetkých strán. Na tejto ceste každá krajina môže byť si istá podporou Európskej únie. Môže to byť politická, ekonomická, ale aj finančná podpora. Nie len slova podpory, finančná podpora, to už je veľký rozdiel v mnohých e, e, regiónoch, aj v kandidátskych krajinách, aj v ašpirujúcich krajinách. E, dôležitá je predvstupová pomoc Ehm, od roku 2007 až doteraz Európa ehm, vynaložila 11 biliónov na e, inštitucionálnu e, výstavbu. Ehm, e, aby sme približili tieto krajiny do EI, bolo udelovanie vstupu bez víz čo je veľmi dôležité pre spoločnosti týchto krajín. Napriek e, všetkej pomoci e, potrebujú tieto krajiny e, vlastné úsilie, musia preukázať svoju angažovať, potrebujú silné vedenie, členstvo v EÚ je kľúčovou otázkou pre krajiny Západného Balkánu. Eh, je to projekt na základe spoločných hodnôt, ľudskej dôstojnosti a kompromisoch a konsenze. Snažíme sa dosiahnuť konsens a eh, to znamená, že sme posilnení, keď sme schopní kompromis, utvárať kompromisy. Takisto je veľmi dôležité eh, sa sústrediť na proces integrácie. Žiadna krajina ešte nestratila svoju identitu len za to, že sa stala členom EÚ. Práve naopak. Chceme, aby sme si ponechali e, vlastnú identitu a e, e, vzájomne si naše identity rešpektovali. Ako som povedal, Musím e, e, proces prístupy podporiť. Musí to byť aj otázka národnej dôstojnosti strán e, všetkých aktérov. A malo byť ovládané duchom kompromisu. Myslím si, že v tomto práve národné parlamenty sú ešte dôležitejšie, hrajú ešte dôležitejšiu úlohu, aby sa dosiahol Mm, konsenzus v rámci procesu integrácie. Krajiny musia preukázať potrebnú e, vôľu dosiahnuť tieto cieľy. Každej z krajín, ktoré som, e, e, ktoré som navštívil, som sa stretol s názorom, e, že parlamenty musia hrať e, dôležitú kľúčovú úlohu v tomto procese informácií. E, vlastne všetky strany prírezovo vyjadrili podporu, podporu pre integráciu do EÚ. Čiže jediný a hlavný bod, na ktorom sa všetci dohodnú, je európska integrácia skutočnosti je, že niektoré z týchto krajín e, sú pokrokovejšie alebo dosiahli väčšie e, pokroky ako ostatné. A preto potrebujeme dlhodobé stratégie. Musíme pochodiť, pochopiť, že toto je náš cieľ. A je to tiež, ako som im povedal, je to vlastne dôležitá e, vec pre Európsku úniu. Jean Monnet hovoril, že každý má ambície. Otázka je, a otázka je, či človek má ambície byť alebo konať. Ak sa chcete stať, máte ambíciu stať sa členom EÚ, musíte mať ambície konať Čiže tieto ambície musíme preložiť do, e, pretaviť do potrebných reforiem vo všetkých krajinách, ktoré sú súčasťou procesu rozšírenia. E, budeme stať e, pri týchto krajinách na ich tejto ceste, prejavíme solidaritu a budeme veriť v ich budúcnosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, e, pán predseda Barroso, za e, váš prejav. Teraz nastal čas na e, diskusiu, dámy a páni. Za účasti predsedu Rady a komisie. Budeme mať nasledovné pravidlá podobne ako včera. Ak chcete prispieť do diskusie, prosím vás, vyplňte e, formulár, ktorú, ktorý dostala každá delegácia. E, vytvoríme zoznam e, rečníkov na základe týchto formulárov. A Čas e, vyčlenený e, na každý príspevok je, sú 3 minúty. Budeme to monitorovať, sledovať. Môžete to aj vysledovať na displeji, takže prosím, dodržte tento rečnícky čas. E, budeme takisto aplikovať postup z modrej karty. To znamená, že potom po trojminútovom prejave môže každý člen e, e, položiť polminútovú otázku. Takže tešíme sa na vaše príspevky. A ako prvý pán e, Bosináro, on bude prvý, ktorý, e, sa, ktorý prispie do diskusie. Pán predseda Európskej e, komisie pán premiér Orbán. Chcem e, chcem mať len krátku e, pripomienku. Ako viete, e, pán Pusek, som vám poslal list, kde ako pani Josefina Topáli ktorá tu bola, tento list e, poslala a obvinuje ma 24. E, e, februára, že, že som mal prejav proti albánske nacionalistické a že som proti e, bezvýzovému styku. E, jej tvrdenie je bez akéhokoľvek e, základu a nezakladá sa na pravde na pravde a uráža nielen moju dôstojnosť, ale celej, celého Európskeho parlamentu. Parlament preberal túto otázku asi pred mesiacom. Viem, pán predseda, že vy z vašej najvyššej pozície sa snažíte použiť diplomatické aj nediplomatické eh, kanály na to, aby ste primeli pani Topali, aby stiahla eh, tieto svoje neopodstatnené eh, obvinenia. Je to veľmi dôležité pre parlament, pre úniu a pre celý kontent. A, je to, a toto práve spomínam, lebo toto je mimoriadne dôležité stretnutie. Ďakujem. Ďakujem. Vidím tu dve modré karty, takže neviem, či máte k tomuto nejaký komentár, k tomuto príspevku. Ja som E, sa prihlasila e, k, e, ku krátkému komentáru a potom mám otázku na pána Orbána. Ďakujem. Pani Topáli ukázala modrú kartu, takže máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s pánom Posnedárim, že to, čo povedala, že E, nemá zmysel. E, on bol ten, kto e, bol za zabránenie vo voľnom pohybe. Tieto pozvánky boli protialbánske, rasistické a motivované nízkymi záujmami. Takýto návrh sú jasne sponzorované protialbánskymi kruhmi. Toto je realita. Ak ktokoľvek e, e, je urazený realitou, tak e, je proti 3,2 teda miliónom Albáncov a nielen proti pani Topalin. E, ďakujem. Chcel by som e, požiadať koledov, aby ak je možné, uzavreli túto diskusiu a aby sme prešli e, k našej hlavnej téme a aby sme diskutovali o podstatnejších témach. A teraz má slovo pán Bromes. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí vystúpili, pánovi Orbánovi, pánovi Barozovi. Rád by som chcel zhrnúť diskusie z dvoch dní. Som zástupca Lotyšského parlamentu a všetky politické strany, ktoré sú tam zastúpené, všetky politické strany v Litve, ktoré zagratulovali teda prijali vyjadrenie, v ktorom zagratulovali Chorvátsku za otvorenie mm, predstupových rokovaní, uzatvorení príslušných kapitol a mm, želajú si čo najskorší vstup. A rovnako by sme boli veľmi radi, ak by Srbsko, čo skoro dostalo štatút kandidátskej krajiny, a rovnako aby sa ukončil dialog s Kosovom, Kosovom alebo finalizoval. A tiež eh, gratulujeme Macedónsku, ktoré eh, postupuje veľmi rýchlo a sme presvedčení o tom, že všetky eh, európske krajiny pomôžu v dialogu Macedónsku a Grécku, aby dokázali vyriešiť problém názvu. Myslíme, že Európska únia by mohla byť aktívnejšie zapojená do riešenia problému v Bosne a Hercegovine. Myslím, že vnútroštátna situácia v tej krajine je mimoriadne komplikovaná. Chápeme a uznávame, e, že krajina je v náročnej situácii. Uvedomujeme si význam kodanských kritérií a tak ďalej, ale chceli by sme zdôrazniť, že Európska únia musí vyjadriť osobitnú solidaritu s krajinami Západného Balkánu. No a v tomto ohľade naše východné partnerstvo by bolo dobrým príkladom. Litva je na hranici EÚ. Súsedíme s Ruskom, s Kaliningradom a s Bieloruskom. A boli by sme veľmi radi, ak by sa väčší pokrok dosiahol v politike partnerstva s Východom. Mm, no a úspechy v politike so Západným Balkánom by sa odzrkadlili aj v, v, v susednej politike na východ. Litva sa chce aktivnejšie zapájať do týchto procesov. Včera sme hovorili o spravodlivosti, slobode a bezpečnosti. Veľmi dobre si uvedomujeme potrebu posilnenia policajnej spolupráce aj Frontexu, Frontexu Frontex podporujeme a jeho úspešnú a tvrdú prácu. Som presvedčený o tom, že dnešné fórum bude dobrým stimulom pre krajiny EÚ a pre všetkých partnerov na Západnom Balkáne, Balkáne na posilnenie integrácie. Mám osobitnú otázku pre pána Orbána. Zaujímalo by ma, aké je vaše stanovisko počas vášho predsedníctva Nemali by ste byť aktívnejší pri hľadaní väčšie, lepšieho pokroku v Bosne a Hercegovine. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Chcel by som zdôrazniť pravidlá a zopakovať pravidlá diskusie. Ak sa prihlásite pomocou modrej karty, tak máte 30 sekúnd na, na otázku mimo teda bežného poradia. To znamená modrá karta. A ten, koho sa pýtate otázku, bude mať 30 sekúnd na reakciu. A tie bežné trojminútové pripomienky, a tie sú už v tom bežnom, bežnom poradí pán z Litvy, z Litvy mal hovoriť podľa rečníckého zoznamu neskôr, ale mm, dostal za teda slovo prvý, ale ak chce premiér Orbán zodpovedať, tak môže teraz. No, podľa môjho názoru správne poradie takéto potrebujeme najskôr víziu a potom potom mm, mm, dosiahnuť nejaké úspechy a potom Bosna a Hercegovina. No, takže maďarské predsedníctvo správne návod podporovalo integráciu Európskeho Balkánu a jeho vízie. Potom sme dôraz, dôraz kladli na Chorvátsko, aby to skončilo úspechom a aby to mohlo e, byť e, nástrojom na podporu Bosnia a Hercegoviny e, v rámci integrácií EÚ. No a teraz Lord Bones Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne za slovo a za možnosť vyjadriť sa v diskusii, na ktorej sa zúčastňuje aj predseda eh, premiér Orbán a predseda komisie Barroso. Dnešné diskusie počas týchto dvoch dní ukázali, že medzi delegáciami eh, či už súčasných členských štátov alebo krajín Západného Balkánu eh, panuje stále veľké presvedčenie, o tom, že Západný Balkán a jeho budúcnosť patria do EÚ. Hovorili, zazneli slova a podpory o existujúcich programoch a, a o podpore spolupráce. Avšak ja musím zdôrazniť, že reformy, ktoré sú na, pre ľudí náročné, môžu viesť k dezilúziám, ak nepokračujú k tomu vytúženému cieľu. Takže tak ako som včera povedal, pán predseda, nie je eh, nahradenie eh, politickej činnosti a snahy eh, o zaistenie, aby politická vôľa a želania, aby sa Európska únia rozšírila o krajiny Západného Balkánu, ostal vysoko na rebríčku priorít každého predsedníctva. Ja súhlasím s maďarským predsedníctvom, avšak musí to byť aj prioritou ostatných predsedníctiev. Nemôžeme nejak porušovať normy a štandardy členstva. Pomoc pri dosahovaní musí byť tiež vysoko na našej politickej agende, no a nemôžeme naše snahy zmierňovať a musíme podporovať integráciu tejto oblasti, ktorá patrí do Európy. No a na záver, opakujem, potrebujeme mať priority. Nemôžeme robiť všetko všade naraz. Vítam realistické názory, ktoré vyjadril dnes do obeda premiér Orbán. Naše priority musia byť na pomoc v boji proti kriminalite, korupcii a budovaniu nezávislého súdnictva a dodržiavaní zásad právneho štátu. A v rámci tejto priority musí byť aj to, aby sme zaistili, že Chorvátsko uzatvorí kapitulu o súdnictve pokroku v súdnictve a bude pokračovať v procese integrácie. No a ďalej eh, dôležitá politická angažovanosť musí smerovať do Bosny a Hercegoviny. To je dôležité na to, aby krajina opäť nespadla do pasce nestability a ďalej a eh, snahy pomôcť Grécku a Macedónsku vyriešiť otázku názvu Macedónska je absolútne nevyhnutná na to, aby táto krajina mohla pokračovať na ceste integrácie. Toto všetko sú otázky, ktoré musia byť eh, prioritou rady, aby podporovala eh, prácu, ktorá sa už deje a podporovala spoluprácu v regióne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa slovo dostáva pán Krivo Kapič v mene eh, parlamentu Čiernej hory. Pán predseda, ja neviem, či táto dohoda je v súhľade so štandardami eh, Čiernej hory. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť a vám všetkým eh, za ostatné 2-3 týždne Západný Balkán je skutočne hlavnou prioritou Európskej únie. Ďakujem pekne predsedovi komisie Barosovi za návštevu mojej krajiny. A ja chcem využiť a vyjadriť sa v štyroch jazykoch čiernohorčine, srbčine, bosančine. Súčasne, našťastie. No, ďakujem veľmi pekne. A pre mňa je dnes veľkým želaním objasniť dve otázky, ktoré už sme chceli dávno vyriešiť. A dve otázky, ktoré vedú k debatám v rámci EÚ. Sú to otázky, ktoré odzrkadľujú aj slabiny regiónu právo, spravodlivosť a občianstvo. Európska únia nám ponúkla svoje hodnoty ako základ tým, aby zavládla spravodlivosť, no aby bola dodržiavaná spravodlivosť, tak je potrebné dosiahnuť určitú úroveň demokracie. Sú tu nejaké problémy s prekladom? OK, I'll, I'll continue in English. Do we have interpretation? Oh, yeah. I repeat, uh, just May new time, no? Okay. Kriminal je u međuvremenu naglo jačao u toku rata, dok su naše države... Dobre, ďakujem pekne. No a trestná činnosť pôvodne oslabila naše krajiny a preto potrebujeme vašu, vašu pomoc, aby sme zaistili, že Západný Balkán bude bezpečnou krajinou, kde sa budú držať zásady právneho štátu. Už eh, právo, spravodlivosť eh, musia riadiť krajinu. No a vďaka pomoci Európskej únie eh, sa nám to podarí. Potom, či to bude odstránené z cesty, budeme môcť vo, pokračovať v prístupových rokovaniach. No a aby naša spoločnosť, aby naša spoločnosť bola európska, musíme integrovať eh, všetky časti do jedného celku. No a to je myšlienka, ktorá spája naše eh, spoločnosti. Tá silná, kohezná myšlienka spája to všetky eh, elementy politického, hospodárskeho, sociálneho života. A preto je to také silné, pretože to je založené na správnych hodnotách. Avšak občania si musia byť istí, že náš štát eh, vybuduje také sociálne vzťahy, kde naše rozdiely a etnické korene budú súčasťou dedictva. A to nemôže, eh, o tom sa politici nemôžu hádať. Toto hrozba je na Balkáne neustále prítomná. Splánovať v 90. rokoch. Čierna hora hm, dobre ukazuje, že na Čiernej hore je možné, že na Západnom Balkáne je možné eh, zastaviť konflikty a kultúrnu rôznorodosť vnímať ako prvok, ktorý nás spája. Čierna hora je dnes v takej pozícii, že sleduje chorvátske stopy a dostala štátu kandidátskej krajiny, aby ten plameň nadalej horel. Čierna hora to vníma ako veľký úspech v našom regióne. Chorvátsko je e, príklad, ktorý chceme sledovať a preto im gratulujeme a ďakujeme za ich úspechy a rovnako by sme chceli, aby všetky ďalšie krajiny ich nasledovali, pretože e, proces e, sa uskutoční až vtedy, keď všetky krajiny, ktoré civilizačne a historicky patria do jedného celku, budú do jedného celku aj patriť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Richard Herčík. Vážený premiér Orbán, predseda Barozo, vážený pán predsedujúci, ako predseda výboru pre zahraničné veci Maďarského parlamentu by som chcel zdôrazniť niektoré programy dnešného programu body dnešného programu Západný Balkán je teda prioritou maďarského predsedníctva. Pán predsedajúci Západný Balkán je neoddeliteľnou súčasťou Európy ako aj jej budúcnosti. E, Európa nemôže existovať bez neho a naopak. Maďarské predsedníctvo si myslím, že nepokladá západné krajín, z krajiny západného Balkánu za problém, ale za príležitosť zabezpečiť spoločné hodnoty a dať európsku perspektívu všetkým členom tohto procesu. Rozšírenie EÚ je v záujme nás všetkých, no a preto musíme vyslať jasný signál, teda práca a, a európske hodnoty ako ľudské práva, právny štát budú dodržiavané niektoré snahy a niektoré kroky opatrenia už boli prijaté ako liberalizácia vízového styku, ale treba robiť viac, dámy a páni. Silná Európa je motom nášho predsedníctva. Silná Európa je o odvážnych krokoch v prípade potreby, keď ich hospodárstva potrebujú. Eh, hospodárske riadenie a snahy spojené s touto otázkou musia zabezpečiť a vytvoriť predpoklady tak, aby Európska únia dokázala čeliť finančnej a hospodárskej kríze, ktorú musíme spoločne prekonať. Musia posilniť Európu v porovnaní so situáciou z pred 6 mesiacov. To je hlavným cieľom. No a preto maďarské predsedníctvo sa sústredí e, na reakcie Európy na finančnú hospodárskú krízu, ktoré spadajú e, do rámca rotujúceho predsedníctva rady a úzko spolupracujeme s Hermanom van Rompom a európskymi inštitúciami ako je Európsky parlament a komisia. Úspech implementácie makroekonomického cyklu, Európsky semester a 6 strategických návrhov na posilnenie hospodárskeho riadenia, aby to bolo prijaté. To sú kľúčové body programu maďarského predsedníctva. Už sme zaznamenali isté úspechy, avšak musíme pracovať aj ďalej, aby sme dosiahli naše spoločné ciele. Predseda, maďarské predsedníctvo je usilovný a spolahlivý partner a s vami budeme veľmi radi spolupracovať na to, aby sme vybudovali spoločnú budúcnosť aj pre Západný Balkán. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. No a ďalším rečníkom je Čaba Tabajdy, mene skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne. Premiér Orbán, predseda Buzek, predseda Baroso. Myslím, že o maďarskom predsedníctve eh, v Európskom parlamente sa dá hovoriť s veľkým rešpektom a poďakovať treba za túto konferenciu. Je to veľmi aktuálne, aktuálne podujatie, pretože sa zdá, že integrácia Západného Balkánu sa trochu spomalila. Vieme, že po obrovskom rozšírení v roku 2007 sa prejavila istá únava z rozširovania a teraz eh, zdá sa, eh, je tu, sú tu sa prejavuje iná únava, ktorú by som nazval taká prístupová alebo predstupová únava. No a, a eh, väčšina krajín Západného Balkánu vidí svoje členstvo v EÚ až vo veľmi vzdialenej Európe zatiaľ čo. A súčasne s tým mm, sa nejak rozplývajú aj možné výhody. No a, a to všetko je ospravedlnením pre istých nacionalistov, ako napríklad v Macedónsku, na oddelovanie potrebných reforiem alebo oddelovanie zmierenia so susednými krajinami zo strany maďarského predsedníctva. Je to dobrá, dobrý pokus. A dovolte mi povedať, že ja nie som eh, z politickej, rovnakej politickej strany ako pán Orbán, ale oceňujem jeho vyjadrenia o maďarskom eh, predsedníctve, o, o, o, o prioritách maďarského predsedníctva, eh, o vstupe Chorvátska, rovnako o otvorení prestupových rokovaní so Srbskom, jednou horou. Ja by som chcel len poukázať na to, že váhavý prístup komisie nepomohol takýmto snahám, ale ja som stále presvedčený, že ešte máme pár mesiacov predstupové fondy a súčasné nástroje EÚ sa zdajú byť nedostatočné. A ja by som sa chcel spýtať zástupcov predsedníctva alebo požiadať ich, aby tie mesiace, ktoré im ešte zostávajú, venovali a zamysleli sa nad tým, čo sa dá ešte urobiť, tak ako povedal premiér, táto enkláva by sa mala stať súčasťou EÚ. A pokiaľ nepripravíme nejaký balíček pre Západný Balkán, ktorý bude zahrňať aj súkromný kapitál, no a ak pokiaľ nebudeme mať e, spoločný balíček pre Západný Balkán, e, tak e, táto predvstupová únava bude čoraz silnejšia. No a na záver, pokiaľ nevyriešime etnické problémy do vstupu a ak nevyriešime problémy medzi susednými štátmi, tak po vstupe bude už neskoro. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo sa stalo po našom vstupe keď e, Slovensko prijalo ten jazykový zákon, alebo v 7 rokoch, ktoré od prešieho vstupu, tak e, stovky tisíc ľudí sú stále s našim občanstvom. Dobre, ďakujem pekne. Jozefina Topali, házelnök asszony következik Albániából. Teraz má slovo Jozef Topali Koba, Pani Topali, ďakujem pekne, pán predseda. Som skutočne rada, že máme takéto fórum, ktoré organizuje Európsky parlament a kde hovoríme o téme Západný Balkán. Som rada, že tu ide o myšlienku podporiť Západný Balkán a celý tento región smerom k integrácii v Európe. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu, všetkým poslaneckým skupi- všetkým politickým skupinám, ktoré podporili liberalizáciu víz pre občanov Albánska minulý rok. Týmto sa ocenil pokrok, ktorý urobilo Albánsko za ostatné roky. Takisto by som sa chcela poďakovať všetkým snahám zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o podporu Albánska na tejto ceste do európskej integrácie. Ako predstaviteľka albánskeho parlamentu by som sa chcela poďakovať predsedovi Európskeho parlamentu za solidaritu vyjadrenú nášmu ľudu, našej krajine. Ako viete, Albánsko je členom NATO a na to, aby sme mohli byť členom NATO, Albánsko muselo urobiť veľký pokrok, veľké reformy na to, aby sme mohli sa dostať do tejto organizácie. Keď si myslíte, že ak sa zamyslíme nad týmto 20-ročným procesom, ktorý sme tu mali a pozrieme sa na to, kde sa teraz naša krajina nachádza, tak si uvedomíte, že sme urobili najdlhší úsek tejto cesty za veľmi krátky čas. Keď sa pozrieme na situáciu vo svete, že sú to ekonomické, hospodárske problémy, krízy a my sme mali 4-percentný hospodársky rast. V poslednom trimestri minulého roku sme mali 5-percentný rast hospodárstva. Mali sme 59-percentný dlh, už sme ho už sa nám podarilo ho znížiť. Máme 3,5-percentný deficit, deficit, máme infláciu, ktorá je pod kontrolou, máme 62-percentný nárast v exporte, čiže myslím si, že Albánsko je skutočne v tej chvíli, kedy môžeme povedať, že sme že sme na ceste k európskej integrácii. Áno, mali sme problémy s niektorými krajinami, s niektorými osobami, ale uvedomujeme si, že ak sa uvedomíme našu situáciu v minulosti, mali sme tu vojny, mali sme tu invázie, ale napriek tomu sme skutočne rozhodní na to, aby sme vstúpili do Európskej únie. Potrebujeme solidaritu a potrebujeme aj férový prístup ostatných v našej krajine. Samozrejme sú tu ešte ťažkosti v našej krajine, ale aspoň sme povedali jasne, kam chceme smerovať. Máme tu štyri náboženstva, a medzi týmito štyrmi náboženstvami máme harmóniu v našej krajine. A musíme to skutočne vnímať ako modelovú situáciu aj pre ostatné krajiny. Ďakujem pekne. Nechcem byť nezdvorilý, ale musím sa skutočne držať toho časového priestoru, ktorý máme k dispozícii. Ďalším rečníkom je Lord Tiverson zo snemovne Lordov Spojené kráľovstvo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za príhovory aj e, predsedu rady a predsedu komisie. Sú skutočne veľmi dobre boli prezentované. A táto konferencia ako taká je veľmi dobrý spôsob, ako nás dať všetkých dohromady a ako ukázať, že je medzi nami jednotnosť, pokiaľ ide o podporu integrácie západných, krajín západného ba- Balkánu. Ale chcel by som tu spomenúť určitú záležitosť, ktorá tu ešte nebola spomenutá. Ak si pozriem na zoznamy delegácií národných parlamentov, tak je tu 9 členských štátov, ktoré tu nie sú uvedené, to znamená, že chýbajú. A Nemáme tu napríklad delegáciu z Nemecka, čo je najväčší štát Európskej únie a najväčší prispievateľ. Na zozname rečníkov, ktorý máme dnes aj včera, vidím veľmi jasne, že tu máme málo predstaviteľov parlamentov zo severnej a západnej krajiny a to je skutočne hamba. Samozrejme, výnimka švedskí kolegovia, ktorí tu boli včera, ale ako doposiaľ to bolo tak, že tu skôr boli predstaviteľia východnej Európy. Chcel by som sa spýtať pána predsedu komisie, po tom, čo nám na začiatku konferencie povedal skutočne veľmi jasným spôsobom svoje predstavy, ako chce zaangažovať hlavných aktérov do tohto procesu. Pretože ak sa nám to nepodarí, tak mám pocit, že jednoducho aj ten ich nezáujem, ktorý je vyjadrený ich neúčasťou tu na, e, bude kľúčový v tejto situácii. Podľa mňa je úplne jasné, ja prichádzam zo západnej Európy, že na to, aby sme integrovali krajiny západného Balkánu, je principiálne aj z etnického hľadiska, aj z etického hľadiska, a je to dôležité pre budúcnosť Európy ako také. A preto by ma skutočne zaujímalo, ako zaangažujeme tieto členské štáty, ktoré sú kľúčové v tomto procese, aby zabezpečili realizáciu takéhoto projektu. Potrebujeme konkrétne kroky a podporu týchto krajín. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči, teraz má slovo Doris Pak ja by som chcela povedať dve veci. Myslím si, že my ako Európska únia nemôžeme nechávať túto záležitosť iba OSN, pokiaľ ide o vyriešenie názvu Macedónska. Nie je možné, aby členský štát už celé roky mal stále aby nejaký členský štát brzdil inú krajinu v tom, aby sa stala členskou krajinou Európskej únie. Preto by som poprosil aj komisiu, aby sme trochu ráznejšie pracovali. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, ako som už uviedla, už od októbra nemajú žiadne konkrétne inštitúcie a my ako Európska únia musíme sa takisto zodpovedať, že sa tu nerobí žiadny pokrok pre občanov. Neviem, do akej miery by sa mohla možno Európska komisia angažovať viac, aby pobádala e, politikov v tejto krajine k tomu, aby si plnili svoje úlohy. Títo tam predsa reprezentujú aj mladých ľudí, musia zlepšiť infraštruktúru, musia zabezpečiť zamestnanie, ale zatiaľ žiadny z nich sa nechopil príležitosti, zatiaľ sa držia len tých svojich nacionálnych myšlienok a myslím si, že ich skutky by mali byť lepšie premyslené. Ak to nedokážu tie politici tam na mieste, v tejto krajine, tak ich musíme my k tomu pomknúť. Preto apelujem na Európsku komisiu, aby bola ešte jasnejšia v tejto záležitosti. V Bosne Hercegovine a takisto aj v Kosove by sme mali mať veľvyslanca, veď predsa nemôžeme sa tam angažovať iba finančne a iným spôsobom a nebudeme tam mať vyslanca, veľvyslanca, ktorý by reprezentoval Európsku úniu a ktorý by bol kontaktnou osobou, ku ktorej by sa mohli politici tohto regiónu obrátiť, Čiže toto je požiadavka parlamentu, ktorú od komisie žiadame už veľmi dlho. Dúfam, že pani Eštonová, vysoká predstaviteľka v tejto oblasti, urobí viac, ako bolo urobené doposiaľ. Vieme, aké máme limity, v akých limitoch sa môže ona pohybovať, ale myslím si, že komisia v tomto spôsobe môže pomôcť. A takisto by som poprosila dialog medzi Srbskom a Kosovom. Skutočne už priniesol nejaké výsledky, ktoré pomohli občanom týchto dvoch krajín, aby im ponúkli nejakú víziu. Srby v Kosove takisto potrebujú pocit, že v rámci tohto dialógu ich niekto vypočuje že aj tie možnosti, aby sa oni vyjadrili, aby to bolo ocenené, aby to bolo skutočne ocenené, aby tu bola možnosť pre kosovských Albáncov, aby sa mohli e, voľne pohybovať a zlepšiť súžitie týchto dvoch národov v tomto regióne. Liberalizácia vízového styku, áno, viem, je to dosť komplikované v Kosove, ale musíme sa postarať o to, že budeme vydávať tie pasy, ktoré títo občania potrebujú e, pokiaľ ide o cestovanie do susedských krajín, susedných krajín. Aj na tom musíme sa sústrediť. Myslím si, že musíme nájsť určitý spôsob, ako toto uviezť do praxe a zrealizovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Erčej z Maďarského parlamentu. Pán predseda. Dámy a páni, dovolte mi povedať pár slov, pokiaľ ide o dynamiku, ktorá sa v tejto miestnosti dá jasne zachytiť, ale chcela by som povedať niečo o, k otázke, ktorú sa pýtame všetci, či túto dynamiku skutočne si uvedomujeme všetci rovnakou mierou. Na no to, aby sme mali dynamiku, potrebujeme mať určitú, e, určitý entuziasmus, určitú eufóriu. A včera v rámci rozpravy tu takéto chvíle boli, keď sme skutočne mali pocit, že tu je príležitosť na určitý prelom ale musíme si byť vedomí, že toto je príležitosť, kedy môžeme skutočne urobiť jasný alebo vydať jasný signál na to, aby sme pomohli tomuto regiónu, aby sa stal regiónom, ktorý bude integrovaný. Inak sa celý tento proces spomalí. Preto si myslím, je, že je pre nás veľmi dôležité aj pre našu politickú skupinu pre zelených v Maďarsku, ale aj v Európe, a Maďarsko môže počítať s našou podporou v tejto oblasti, že chceme zrýchliť tento proces a podporiť proces integrácie tohto regiónu a úspech tohto celého procesu závisí od toho, do akej miery si tieto krajiny budú plniť svoje podmienky. A v tomto ohľade skutočne ďakujem pánovi predsedovi vlády. Pokiaľ ide o účasť tejto miestnosti, je to takisto určitý signál ohľadne nejakého skepticizmu, ktorý nahradil entuziasmus, ktorý tu bol predtým. Rozmanitosť je každodennou realitou. Nemalo by to byť iba, nemal by to byť iba nejaký politický slogan. A preto sa aj pýtam, či skutočne Európska únia Eh, chce aj naďalej podporovať iba takýto eh, na seba upriamený pohľad alebo prezenciu smerom na vonok. Mali by sme klásť veľký dôraz na vzdelávanie detí od najútlejšieho veku, aby rešpektovali názory ostatných. Je to dôležité nielen v tomto regióne, ale aj v kontexte celej Európskej únie. Čiže musíme prehlbiť Európsku úniu a jej hodnoty a rozširovať ju zároveň. To by malo ísť ruka v ruke. Pokiaľ ide o rozmanitosť a debaty a diskusie o rozmanitosti, to by nemalo byť problémom alebo jadrom problému. Rozmanitosť by nás mala skôr priniesť jeden k druhému. Mali by sme hľadať Mali by sme hľadať spôsoby, ako využiť naše úsilie, pokiaľ ide o podporu celého tohto procesu integrácie. Ďakujem pekne. Teraz dostane pán Ferrar e, sa hlási modrou kartou. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel spýtať na kolegyňu ktorá práve teraz odišla, ale zároveň aj na pána predsedu vlády Orbána. Hovorili ste tu o nezávislosti Kosova, hovorili ste tu, že všetky európske štáty podporili nezávislosť tejto krajiny, ale ako viem, až do nedávna nepodporili nezávislosť tejto krajiny všetky štáty. Neviem, či som niečo opomenul. Možno by ste ma mohli informovať, aby som vedel lepšie, alebo to bolo nejaké zovšeobecnenie. Ale ako môžeme integrovať štát, ktorý nie je uznaný ostatnými štátmi Európskej únie? Teraz dostane slovo pán predseda vlády. Možno, že to bola chyba, pokiaľ ide o tlmočenie. Ja som sa vyjadril celkom jasne a k veci. Ja som povedal jasne, že nemôžeme začať rokovať s Kosovom, pretože ešte stále sú tu nejaké členské štáty, ktoré ho neuznali. A ďalším rečníkom je eh, poslankyňa Európskeho parlamentu Kinka Gala. Ďakujem pekne. Pán predseda vlády, pán predseda komisie, ďakujem pekne za slovo. Už druhý deň hovoríme o integrácii Európskej únii. Je to jediná príležitosť alebo šanca pre región západného Balkánu, aby skutočne sa zbavili bremena minulosti a aby sa vybrali smerom prosperity a mieru. Počuli sme takisto, že aj Európska únia potrebuje krajiny tohto regiónu. Pokiaľ ide o Európsku úniu a Európu, potrebujeme konzistentnú politickú vôľu a víziu, ako sme počuli, ale je takisto potrebné, aby sme sa držali európskych hodnôt a princípov čo možno najlepšej a plnej miere. Pokiaľ ide o spravodlivosť a slobodu, chcela by som zdôrazniť otázku menšín a kodanské kritéria, ktoré by takisto mali byť plnené. Nie len na základe princípov alebo správneho hľadiska, ale aj v praxi. Chcela by som sa obrátiť aj na komisiu. Je dôležité, aby Európska komisia spustila, začala špecifické programy a iniciatívy na to, aby podporila tradičné etnické menšiny a aj väčšiny, aby skutočne našli cestu k sebe, aby sa naučili a poučili z minulosti a obohatili sa aj navzájom z ohľadu kultúry. Aby jednoducho akceptovali sa navzájom a, a rešpektovali e, vzájomné kultúry. Či už ide o používanie jazyka alebo prerozdelenie moci Mladí ľudia na, za, v regióne Západného Balkánu by sa mali niečo dozvedieť o európskej perspektíve a toto je spôsob, akým sa to dá dosiahnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Farago z rumunského parlamentu. Vážený pán predseda, ctený hostia. Ďakujem za túto príležitosť, že sa môžem vyjadriť v takejto dôležitej rozprave, kde ide o budúcnosť Európy. Rumunsko má skutočne záujem, pokiaľ ide o integráciu krajín e, západného Balkánu, ak sa pozrieme na kontext hraníc týchto krajín. My sme na, v južnej časti šengenského priestora. Myslím si, že je dôležité, aby tieto krajiny skutočne sa dostali do plánu stability Európskej únie. Stabilita je aj pre tieto krajiny v tomto regióne veľmi dôležité. Dôležitá je dôležitá aj pre budúcnosť Európy. Tento región je dôležitý pre všetkých nás, pre celok. Pre všetky krajiny Európskej únie je dôležitý pre členské štáty, ale predovšetkým je stabilita dôležitá aj pre občanov týchto krajín. Myslíme si, že Európska únia musí dať jasne najavo, musí vyslať určitý signál, že je schopná vysporiadať sa s problémami, ako je napríklad migrácia alebo nelegálna migrácia. Takisto sa musíme snažiť vysporiadať s problémami, ako je pašovanie ľudí a pašovanie drog. Musíme podporiť tento región ako sa len dá. Iba takýmto spôsobom sa týmto krajinám podarí splniť prístupové kritériá. Avšak e, zároveň vidíme, že celá táto oblasť je poznačená mm, históriou, ktorá súvisí s etnickými tradíciami v tomto regióne a Musíme zabezpečiť, aby kultúrna identita jednotlivých komunít v tejto oblasti bola chránená a rešpektovaná susednými komunitami. Musíme podporiť všetky tieto krajiny, pokiaľ ide o predstupový e, proces a mali by byť súčasťou Európskej únie v budúcnosti. Teraz dostane slovo Jakub Krašnik, ktorý je ďalší rečník prichádza z parlamentu Kosova. Ctení hostia, pán predseda komisie, pán predseda rady. Hoci Kosovo ešte stále nie je súčasťou Európskej únie, jasne pocítilo prítomnosť Európskej únie v ostatných 12 rokoch. Európska únia je veľmi dôležitou hybnou silou v našej krajine a zo strany Európskej únie to bolo jasný signál v snahe pomôcť občanom Kosova. Ale momentálne potrebujeme nasledovné. Táto ochota občanov sa musí pretaviť do nejakej energie, ktorú by Európska únia mohla jasne zastieliť na našu krajinu, aby sme konečne si splnili náš sen európskej integrácie. Potrebujeme podporiť predovšetkým mladú generáciu v Kosove, ktorá tvorí veľkú časť našej populácie. Zároveň Kosovo potrebuje nielen víziu zo strany Európskej únie, ale takisto potrebuje aj špecifické opatrenia a ciele. Ciele, ktoré by boli dosiahnutelné na našej ceste k integrácii. Čiže vo všeobecnosti potrebujeme pomoc zo strany Európskej únie. Občania Kosova by sa nemali cítiť izolovaní. Nechceme mať iba liberalizáciu vízového styku. Ak tieto víza nesplňajú štandardy, ktoré boli stanovené Európskou úniou. Potrebujeme stratégiu, na základe ktorej by sme sa mohli dopracovať takejto liberalizácii vízového styku. Máme 5 členských krajín Európskej únie, ktoré ešte stále neuznali nezávislosť našej krajiny a to komplikuje aj túto našu cestu európskej integrácie. A preto ich vyzývame, aby uznali nezávislosť našej krajiny, aby sme neboli štátom, ktorý je neuznaný, ale aby sme boli krajinou, ktorá sa môže hýbať smerom vpred popri našich susedoch, aby sme sa skutočne dostali do bodu, keď budeme členmi Európskej únie. Ďakujem pekne, pán rečník. Nasleduje pán Bustinaro, člen Európskeho parlamentu. Vážení kolegovia, pán predseda e, rady a komisie, mám nejaké poznámky k aspektom E, ktoré sa dnes prebrali a ktoré pokladám za veľmi dôležité. Vítam e, prejav pána premiéra. Nepatrím do tej istej politickej e, rodiny, ale súhlasím s našim postojom k Balkánu. Sme k Balkánu veľmi blízky. A je to skutočne únava. Únava v Európe to sa týka rozširovania a takisto to vedie k únave na Balkáne. Mierne bude trvať e, do nekonečna, e, ak sa nezrealizuje, nezhmotní e, európska perspektíva. Je tu dramatická potreba konsenzu medzi všetkými politickými stranami v súvislosti s procesom rozšírenia. V minulosti sme už boli svedkami eh, stranickosti eh, v oblasti rozširovania. Ak tento postup alebo prístup eh, politicky bude mať devastujúci vplyv aj na vaše záujmy. Čiže prosím, vybudujte konsens e, v procese alebo e, v procesu e, rozšírenia. Musíme sa použiť aj z toho, čo sa udialo v súvislosti s Bulharskom a Rumunskom. Potreba vážnej, serióznej administratívnej reformy, aby sme zvládli integračný E, proces bez administratívnej reformy vaše krajiny nebudú e, schopné príjmať napríklad príspevky z európskych fondov, či už e, predstupových fondov alebo kandidátskych, respektíve členských fondov. Začnite už teraz s reformami a robte to správnym spôsobom a stále majte pred sebou tento hlavný cieľ. Aké reformy potrebujú politické strany e, v, na Balkáne? Musíme sa zaoberať e, s touto témou. E, na jednej strane sú tu politické strany zastupujúce podnikateľstvo, vysoká korupcia, nie je len na západnom e, Balkáne, v celej Európe keď peniaze sú v rukách e, e, tých, ktorí politicky rozhodujú. Takže začnite s reformami hneď a teraz. Ďakujem. Pani Sisi z Grécka. Ďakujem pekne. Chcem, pozda- chcem sa poďakovať maďarskému premiérovi a takisto chcem sa blahožať maďarskému predsedníctvu. Aj predsedovi komisie by som sa chcela poďakovať a musím povedať, že táto konferencia je veľmi významná. Zazneli tu slova, vízie, prejavila sa, ukázala sa politická vôľa a naznačili sa možnosti e, postupu. Povedalo sa už dnes veľa dôležitého a to ukazuje, že tento dialog potvrdzuje to, čo povedal maďarský premiér a síce, že Európska únia e, musí e, alebo potrebuje aj prehlbenie, aj rozšírenie. Ale Európska únia nesmie znamenať že, e, že to budeme všetko riadiť z hora. Ide o to, aby sme si pozreli dejiny a dejiny Európskej únie musia byť prepojené aj s e, dejinami balkánskych e, krajín. Všetkým nám musí byť jasné, že tieto krajiny, tento región Európy svojim vstupom do EÚ um, so svojou multikulturálnosťou, mnohorakosťou e, svojich dejín môže prispieť pridanou hodnotou k Európskej únii. Európska únia e, prioritizuje e, práva, mier a tak ďalej. Toto potrebujú v Európskej únie, ale aj na Západnom Balkáne musia byť realizované. Je to vízia, e, ktorá sa týkajú aj našich myšlienok, našich pocitov a našich detí. Ide tu o politiku, vývoj, o životnú skúsenosť a musíme na to klasť dôraz. Existujú určité body, ktoré musíme zohľadniť. Sú tu určité špecifické aspekty. Sme za vstup balkanských štátov ale e, tieto krajiny e, si musia vyriešiť rozličné problémy. Mm, e, multikulturálnosť. V minulosti tieto krajiny dobre spolu nažívali a v rámci nich rozličné kultúry. A preto je dôležité, aby sme urobili niečo, aby sme E, podporili toto kultúrne hnutie, aj sociálne hnutie. A je dôležité, aby, e, aby e, čo sa týka politických strán, boli zjednotení v tom, aby ich prioritou bol vstup do EÚ. Grécko podporuje rozšírenie EÚ a podporuje úsilia maďarského predsedníctva v tomto smere. A v tomto procese e, prajem veľa úspechov. Teraz nás sleduje pán Rodriguez za portugalský parlament. Pán predseda Barroso, pán predseda premiér Orbán, rád by som spomenul e, koľko rešpektu mám voči eh, vyslancovi eh, v Portugalsku, maďarskému vyslancovi v Portugalku. Eh, je výhodou, že hovorí veľmi portugalsky a to je pre mňa veľmi dôležitý aspekt. Tu robil toho veľa pre naše vzťahy. Chcem pozdraviť túto iniciatívu. Je dôležitosť, to dôležité pre budúcnosť EÚ ale je to dôležité aj v tom zmysle, aby sa pridelila úloha, väčšia úloha, úloha národným parlamentom. E, musia hrať dôležitú úlohu na celoeurópskej e, úrovni. A myslím, že e, k tomu prispieva aj včerajší a dnešný deň. Či už čo sa týka národných parlamentov, v už terajších členoch EÚ alebo v budúcich členoch EÚ. Je to nevyhnutná cesta. Skôr či neskôr krajiny Západného Balkánu budú členmi EÚ. Je to ťažká cesta, ktorá pred nami stojí. Je tu celá kopa problémov a úloh. Ehm, samotná Európa ehm, stojí pred výzvou eh, komplexnosti sveta Politika rozšírenia bola úspešná pre EÚ, ale na druhej strane musíme zabezpečiť konsolidáciu existujúcej EÚ. Nesmieme zabúdať obe strany rovnice, e, rozšírenie a konsolidácia. Musíme udržať kultúrnu rozmanitú, politickú rozmanitosť a rozdiely samozrejme medzi nami existujú, ale môžeme ich všetky prekonať v EÚ a takto posilniť Európu. Sme, sme vlastne ako Portugalsko na opačnej strane EÚ e, v porovnaní so Západným Balkánom. E, predsa však Portugalsko stojí po boku z Európskej únie podporujúc e, rozšírenie o krajiny Západného Balkánu. Budeme sa podielať na práci a ako všetky ostatné krajiny chceme prispieť k posilneniu Európskej únie a k zabezpečeniu, aby sme e, e, s dôverou a s dôveryhodnosťou mohli pokračovať v procese rozšírenia. Ďakujem. Ďakujem a e, e, nasleduje pán Ilče v mene Európskeho parlamentu. Ďakujem, predseda. Som presvedčený, že Európska únia a aj prístup k Balkánsk, západnému Balkánu je absolútne realizovateľný. Ide tu o rýchlosť procesu, o štátus a o ďalšie úsilia, ktoré musíme všetky, všetci podniknúť. Musíme sa vyhnúť problémom a e, nepríjemné pre, prekvapeniam. Okrem politikov a členov parlamentu na Západnom Balkáne by sme mali si vypočuť aj slova expertov a intelektuálov ktoré silnejú. Nie som si istý, či vedomosti o živote a procesov na Západnom Balkáne je, sú do, dostatočné. Je to veľmi komplikovaný región, má komplexnú históriu. A niekedy tento región je e, zajacom e, svojich koalícií, aliancií, hraníc. Pán premiér Orbán správne zdôraznil, že štátusy jednotlivých eh, členských krajín by sa nemali miešať. To, eh, ako sa eh, hodnotí Čierna hora, Chorvátsko, Srbsko, to by mali byť hodnotenia jednotlivých týchto krajín a nemali by sa miešať. Napríklad diskusia o mene, názve Macedónska. Prečo nie dve dotknuté strany sa medzi sebou nedohodnú, nediskutujú? E, podporujeme Grécko a Macedónsko v tom, aby sa snažili e, e, konať pod dohľadom OSN, ale Teraz ide o to, aby toto krajina si mohla zmeniť e, svoj názov. Teraz je to ťažko nájsť názov pre e, Macedónsko, keď sa nedohodnú dve strany. Takisto sa musíme vysporiadať e, s otázkou Kosova, ktorú neuznalo 5 členských krajín a to zabraňuje akémukoľvek pokroku. Musíme nazvať veci svojimi menami a nesmie sa báť sa pozrieť do hĺbky problémov, do ich podstaty. E, mohlo byť Macedónsko mať e, e, napríklad mať záujem na to, aby prevzalo Srbsko. Myslím, že to sú problémy, že musíme, musíme hľadať spoločne riešenia, pretože ináč E, vlastne toto európske inštitúcie v tomto majú podlžnosti voči krajinám západného, západnému Balkánu. Ďakujem. E, ďakujem. E, teda poslanec s číslom 252, modrá karta. Thank you for the... prítomnosť pána premiéra Orbána a chcel by som sa ho spýtať, že či si myslíte, pán premiér Orbán, že zákonom o maďarskom občianstve, ktoré môžu získať vaši krajania v štátoch strednej Európy, že či prospejete tomuto regiónu. Ďakujem pekne za pozornosť. Nasleduje pán Bauer, e, zástupca Českého parlamentu. E, ďakujem e, za slovo. Veľmi by ma mrzelo, keby som neuvyužil túto príležitosť, príležitosť a v mene českej delegácie by som nevyjadril zdvorilosť proti, voči premiéru Orgánovi. Celá jeho krajina, aj on sám, Mm, veľmi sympaticky vedie e, a pre, teda vedie predsedníctvo EÚ. E, čo sa týka toho, čo povedal e, slovenský kolega, musím povedať, by som, že riadite európske predsedníctvo veľmi dobre. Viem, o čom hovorím, pretože aj česk. Slovenská republika e, musela od prvého dňa svojho predsedníctva e, veľmi dôležité problémy, ako napríklad e, rusko-ukrajinská plynová kríza alebo rozličné ekonomické problémy. Čiže táto úloha nie je ľahká. Čo sa týka prehlbovania a rozširovania, čo je tému dnešného stretnutia, priznám sa, že som veľmi pozorne počúval váš prejav a takisto aj preja predsedu Barosa. A musím povedať, že ste to povedali veľmi správne a môžem sa podpísať pod vaše názory. Veľmi citlivo a správne ste popísali to, ako by sa Európska únia mala správať voči e, krajina e, západného Balkánu a samozrejme, čo očakáva EÚ od e, západného Balkánu. Nechcem kaziť túto pozitívnu atmosféru, ale ja si myslím, že Európska únia v súčasnosti má e, problémy predovšetkým sama so sebou. Ekonomické problémy a práve v tejto ekonomickej oblasti e, konáme správne. Si uvedomujem, že za, e, Západný Balkán je hlavnou témou a nie ekonomika, ale predsa len to spolu súvisí pred e, chod predrečníkmi, ho, už som na to poukázal, že tu chýbajú niektoré významné e, delegácie. Moja otázka, myslí si predseda Barosa alebo premiér orgán, či súčasné e, opatrenia, e, ekonomické opatrenia, e, napríklad pre, pre Európu a ďalšie, či sú nástrojmi, ktoré e, všetky členské štáty posilnia pretože sa obávam, že EÚ e, nebude silná. Ak nebude silná, bude mať problémy sama so sebou, tak e, ťažko očakávať potom ďalšie rozširovanie a prehlbovanie. Ďakujem. Pán Hopal z Maďarského parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Predsedníctvo. E, rok 2011 môže byť e, obratom e, z hľadiska stabilizácie EÚ. ale aj v negatívnom zmysle. Ďalšie rozširovanie EÚ a skúsenosť, ktorú sme, skúsenosti, ktoré sme nazbierali, môžu zabrzdiť Eh, proces integrácie, integráciu EÚ. Eh, a môže toto spomalenie mať nepredstaviteľné dôsledky. Mali by sme uvažovať týmto smerom. Preto Maďarsko ako, ako eh, predseda predsedníctvo prideluje integrácii Západného Balkánu veľkú prioritu je to región, ktorý sa nachádza na križovatke severu, juhu, východu, západu. Je to región e, s kultúrnou rozmanitosťou, e, ktorá musí byť zohľadnená. Niektorí rečníci dnes zdôraznili, že e, kultúrny dialóg môže pôsobiť ako E, katalizátor v tomto e, regióne. A preto verím, že Európska únia e, musí urobiť, čo, má, čo je v jej silách, aby pokračovala v kultúrnom dialogu a v tradičnej kooperácii, spolupráci. A etnické minority, teda národnostné skupiny, musia byť musia byť zapojené do tejto funkcie katalizátora. Kultúrna rozmanitosť regiónu môže slúžiť aj ako model pre Európsku úniu. A môžeme tiež povedať, že Západný Balkán je vlastne eh, Európou v malom. Je to veľmi e, dôležitý komponent európskej rozmanitosti, e, ktorú musíme integrovať. Samozrejme sú určité podmienky, požiadavky, ktoré kandidátske krajiny musia splniť, ale majú svoje opravnené miesto v európskej rodine. Čo sa týka prístupu Chorvátska, som istý, že to bude veľmi dôležitá téma pre budúce mesiace keď uvidíme, ako členské štáty budú schopné podporiť uzavretie e, negociácií. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Štádler z Rakúska. Ďakujem pekne. Na úvod e, by som chcel poďakovať a zagratulovať e, premiérovi že tak dobre zvláda maďarské predsedníctvo. Potom čo na úvod museli zvládať veľké problémy, ktoré my nepovažujeme za oprávnené. Diskusia o vstupe krajín Západného Balkánu e, treba ju vnímať na základe skúsenosti s krajinami Východnej Európy. A toto rozšírenie o Západný Balkán neindikuje žiadne príliš rýchle tempo. Indikuje vynikajúcu pripravenosť, no Európska únia v, tom, ich v tomto môže podporiť, no a možno je dobre týmto krajinám eh, dať prístupovú perspektívu no, s ohľadom na tieto krajiny dať im nejaký štatút ašpirantov alebo čakateľov tak aby sa dostali do Európy. Vidím v tom veľký potenciál napríklad v Albánsku, ale opačne eh, v prípade, kde už eh, sa dospelo vo vývoji veľmi ďaleko, ako napríklad eh, v Chorvátsku, treba čo najskôr ukončiť prestupové rokovania, pretože všetci vedia, že Chorvátsko v porovnaní s niektorými krajinami, ktoré sú členskými krajinami, dosiahli skutočne veľa. No a na záver, ako zaobchádzať s krajinami Západného Balkánu. No a skúsenosti ukazujú, že situácia si vyžaduje veľmi citlivý prístup, tak ako kolegyňa Paka. Chcem povedať, že to nie je, že nie je správne vystupovať tu ako nejaký učiteľ. Nie, treba veľmi citlivo sa vysporiadať s krajinou, alebo teda s kultúrnou rôznorodosťou týchto krajín. A rovnako to treba vnímať v historickom kontexte dejiny tohto regiónu sú veľmi komplikované často neprehľadné. A preto hovorím, že je potrebné, veľ, potrebný veľmi citlivý prístup. No a, a citlivo aj hovorím, že treba vyriešiť otázku názvu. Treba chápať, chápať aj pripomienky a námietky greckej strany. Má to historické korene, no a preto treba dať obom krajinám možnosť v dvojstredných rokovaniach vyriešiť otázku názvu, pretože to nie je len otázka názvu, ale sú tam historické súvislosti. Krajne krajine sú krajiny, eh, ktoré eh, sa dokázali vysporiadať s históriou a to môže byť eh, dobrý príklad. Ďakujem pekne. A teraz pani Gajdušková z Senátu Českej republiky. Ale ešte predtým by som chcel predsedníctvo odozdať pánovi Martinezovi. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Ja by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu, hlavne pránovi predsedovi Buzekovi a tiež zagratulovať maďarskému predsedníctvu k tejto veľmi zaujímavej k tomuto veľmi zaujímavému a užitočnému rokovaniu, tak pre členské krajiny, a pre Európsku úniu ako takú, tak dúfam, že aj pre zástupcov krajín Západného Balkánu. Zaznela tu slova o úlohe kultúry a vzdelaniu spoločnej histórie, ktorá nesmie hlavne mladých ľudí rozdeľovať. Naopak mala by ich spájať. To nie je jednoduché. Projekt Európskej únie je však veľký prí, príklad Spomeňme Roberta Schumana, francúzského politika, ktorý svoju víziu integrovanej Európy písal v nemeckom väzení. No mi vložil tak do vienka európskej integrácie, európskom projektu a silu odpustenia a zmierenia. Na tomto základe hodnú o to, Európska únia žije miery už viac ako 60 rokov. Nemali by sme na to zabúdať ani pri ekonomických problémoch. To je totiž perspektíva pre všetky krajiny Západného Balkánu, aj pre nás ostatných napriek všetkým problémom, s ktorými sa potýkame. Avšak aj tie budeme môcť lepšie zvládať spoločne ako jednotlivo. Všetkých vás chcem uistiť, že Česká republika má záujem o ďalšie rozširovanie. A na tom sa zhodneme bez ohľadu na to, či uh, sme vládne alebo opozičné strany. Ja želám všetkým krajinám Západného Balkánu dobrú perspektívu a nám všetkým ďalšie úspešné rokovania a konferencie, a to nie len v tejto záležitosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Takže ja som sa teraz ujal predsedníctva. Chcel by som poďakovať môjmu kolegovi za vynikajúcu prácu, ktorú odvedol. No a rovnako chcem poďakovať maďarskému parlamentu za jeho snahy a pomoc predsedníctvu. No a chcel by som poďakovať e, spolupredsedovi. No a teraz e, ďalším Rečníkom v rámci diskusie je Markus Hernández, senátor zo Španielska. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán a predseda. V mene Senátu našej krajiny by som tiež chcel vyjadriť našu solidaritu s prístupovou perspektívou krajín Západného Balkánu. Španielsko tiež dalo impulzy na zasadnutie na vysokej úrovni krajín Západného Balkánu v Sarajeve, kde boli všetky krajiny regiónu. My si želáme, aby sme naďalej hľadali riešenie, aby sme aj našli riešenie eh, medzi Gréckom a Macedónskom, aby sme čo najskôr mohli pokračovať s európskou integráciou aj tejto krajiny. Rokom 2010 bol rokom, v ktorom krajina dosiahla skutočne, skutočný pokrok, alebo krajiny dosiahli pokrok v integrácii. Boli splnené ciele pre uvoľnenie vízového styku, asociačná stabilizačná zmluva bola podpísaná so Srbskom, Čierna hora sa stala kandidátskou krajinou, so ústupkom bol podpísaný aj tiež protokol o vstupe. Rok 2011 by mal byť rokom pokroku kedy Srbsko možno získa štatút kandidátskej krajiny, možno aj Albánsko, a čakáme ďalšie pokroky od Čiernej hory Španielsko. Tieto procesy hodnotí veľmi pozitívne, podporujeme ich. A tak to budeme robiť aj naďalej. Aj naďalej budeme veľmi angažovane na tom spolupracovať. Myslíme, že tento cieľ je dobrý a dosiahnutelný. Ďakujem v mojom mene a v mene Španielského senátu. Ďakujem pekne. A teraz ako ďalší, ako posledný rečník dostáva slovo pán Oprea z Rumunska. Mulțumesc. În primul rând, Aș vrea să îmi exprim starea de diskomfort. Ďakujem pekne. Ja by som na úvod chcel povedať, ako sa cítim. Cítil som sa trochu nepríjemne eh, na začiatku dnešnej diskusie, keď hovoril tak kolega z Rumunska, ako aj kolegyne z Albánska, je to prejav toho, čo sa deje v regióne Západného Balkánu. Sú tu určité napätia medzi jednotlivými štátmi, ale máme príliš mnoho spoločného a úprimne som presvedčený o tom, že priateľstvo, ktoré spája Rumunov a Albáncov, nemôže nikdy byť narušené takýmito spormi. Nemôže to uškodiť. A od doby štúdií musím povedať, že som respektíve, že sa podarilo na Balkáne vytvoriť prepojenie medzi univerzitami, no a táto univerzitná sieť nebola nikdy poškodená alebo netrpela negatívnymi dopadmi kvôli politickým sporom. Integrácia Západného Balkánu e, prechádza samovolne a pochádza z vnútra. Je potrebné, aby si Západný Balkán zachoval svoju rôznorodosť, aby sa mohol ďalej rozvíjať. Všetci sa tešíme z mnohých pokrokov, v Moldavsku jeden veľký panovník prehlásil, že škole treba veriť. A ja to hovorím tiež stále občanom. Trpíme mnohými napätiami, avšak je to tiež región, ktorý veľmi silno prežíva našu rozmanitosť a môžeme byť preto tiež silou. Európska únia musí uznať, že Západný Balkán je veľmi bohatým územím. Navzájom sa potrebujeme. Nie len Západný Balkán potrebuje EÚ, ale aj naopak. Ďakujem pekne, kolega. Takže to, bol posled, to bol posledný rečník v rámci tejto diskusie. Ďakujem všetkým za ich pripomienky. No a slovo dostane teraz pán Barroso, predseda komisie a potom pán Orbán, predseda. Ja som dostal ešte poznámku, že príspevky majú byť krátke pretože samozrejme premiéry a komisári a predseda komisie nedostanú časové obmedzenie, ale dúfam, že e, nezneužijú túto veľkorysosť. Ale nech sa páči, máte možnosť zodpovedať čo najkonštruktívnejšie. Ďakujem pekne, slovo dostáva pán José Manuel Baroza, ďakujem. Ďakujem pekne. No, Najskôr by som vám chcel všetkým poďakovať za vaše pripomienky. S veľkým záujmom som sledoval diskusiu. Dovolte mi zodpovedať konkrétne otázky, ktoré boli položené mne najskôr, čo sa týka nominácie ehm, našich veľvyslancov do Bosny a Hercegoviny. Včera baronka Eštanová nás za komisiu informovala, že teraz finalizuje proces výberu, hľada veľmi skúseného diplomata, pretože to bude veľmi e, dôležité zastúpenie, alebo nová delegácia, naše veľvyslanectvo, bude zdedí tie e, bežné záležitosti e, veľvyslanectva, ale bude aj mimoriadným, mimoriadným veľvyslanectvom alebo zastupiteľstvom pre celý región. Dobre, no a k tej otázke o hospodárskej situácii v Európe a o nástrojoch, ja myslím, že to boli tie opatrenia, ktoré sa dali e, prijať. Myslím, že boli ambiciozne, no a ak chcete úprimnú odpoveď, tak ja by som rád zašiel ešte ďalej v rámci koordinácie niektorých politík, ale aj napriek tomu e, ten konsenzus, dohoda bola veľmi dobrá. Teraz máme viac nástrojov, avšak tie nie sú všetko Európe často sa hovorí o postupoch, inštitúciách a zabudame na angažovanosť za politickú volu. Myslím, že ak vlády teraz príjmu rozhodnutie, čo sa týka fiskálnej konsolidácie a, a, a štruktúrálnych reforiem, ak dokáže spolupracovať tak so súčasnými nástrojmi, a samozrejme zohľadom na práva a práva európskych inštitúcií, sa nám podarí dosiahnuť významný pokrok. A anglický kolega položil veľmi dôležitú otázku, ktorá sa týka toho, ako sa zapájať, ako zapojiť tie členské štáty, ktoré nemajú taký záujem o rozšírenie. Áno, pravda je, že záujem o rozšírenie je medzi členskými štátmi rozdielny a rovnako aj verejná mienka nie je všade rovnaká. Vy ste hovorili o únave z rozširovania. Musím povedať jasne, Európska komisia nie je z rozširovania unavená. Nie, my sme presvedčení, že to je rozširovanie dôležité pre budúcnosť Európskej únie. Už na úvod mojho, mojich slov, mojho vyjadrenia som povedal, že rozšírenie EÚ nie je len jedna z najúspešnejších politík Európskej únie. Podpora mieru, demokracie, pluralizmu a otvorenie hospodárstva právneho štátu. Myslím, že to je jeden z najväčších dosiahnutých cieľov európskej histórie. Ak sa pozrieme na to z historickej perspektívy, rozšírenie z tých pôvodných šiestich členov na 27 členov dnes a čo skoro ďalších, tak je to skutočne úžasné budovať takúto jednotu po eh, hrozných udalostiach prvé a druhej svetovej vojny. No a patrí nám za to obdiv a musím to povedať, ja keď sa stretávam s kolegami z USA, Číny alebo Ruska, tak eh, tak Európu obdivujú práve preto. Pre naše úspechy v rozširovaní. Takže rozširovanie je potrebné, to je stanovisko komisie. Avšak súčasne musí byť jasné, že nemôžeme znižovať štandardy a normy. Dôležité je kandidátským krajinám vyslať signál rovnako nejakým čakateľom na štatút kandidátskej krajiny, že aj oni musia odviesť svoj diel práce. No a nemyslím si, že to, nemyslím, že to pomáha niekomu, ak, sa sná, ak tvrdíme, že Európska únia musí riešiť ich problémy. Nie, my ich podporujeme, avšak nikto nevyrieši problémy krajiny za, za ňou. Čo sa týka demokratických reforiem, právneho štátu, boja proti korupcii, nezávislosti súdnictva, to je veľmi dôležité. Myslím, že dnes sme tu mali, mali, viedli takúto um, intenzívnu diskusiu. No a angažovanosť a zapájanie národných parlamentov. Luis Rodríguez z Polského mm, s ním povedal, že Portugalsko uh, podporuje európske rozšírenie a to je skutočne dôležitý signál, že nie len krajiny, ktoré sú blízko Západnému Balkánu, ale aj krajiny, ktoré nie sú tak blízko, chápu, aké, politicky, aké je to politicky dôležité. No a ja som na začiatku druhého mandátu bol v tomto regióne na to, aby som ukázal, aký význam prikladáme rozšíreniu. A teraz o tom hovoríme na komisii. Ďalšie diskusie s Chorvátskom alebo ďalšie rozšírenie Chorvátsko môže byť veľmi dobrým znakom, ako upriamiť pozornosť na, chor- na rozširovanie. A úprimne povedané, niekedy som sklamaný z toho, že členské štáty, ktoré rozšírenie tak veľa získali, nevysvetľovali až tak eh, sústredené, ako dôležité to bolo pre krajiny, eh, ktoré sa stali členmi, ale aj pre tých predchádzajúcich členov. Eh, čo to znamenalo pre náš vnútorný trh? Nárast výhod pre Európsku úniu, pre tie predchádzajúce štáty, to, bolo, to je skutočne obrovské. A to sa často médiám nekomunikuje ani so všeobecnou širokou verejnosťou. No a a preto niekedy je také ťažké, aby, aby národní politici by sa vyjadrili. Takže chcú pokračovať v rozširovaní, pretože samozrejme v období krízy majú ľudia obavy a sú takí defenzívnejší. Takže ak lídry na národnej úrovni e, nevysvetlia skutočný význam rozširovania, samozrejme nemôžu očakávať entuziasmus od občanov. No a preto potrebujeme hovoriť o rozšíreniu, o jeho výhodách, čo to znamená politicky, čo to znamená hospodársky pre EÚ. No a myslím, že takéto schôdze ako tá dnešná sú skutočne dôležité. Ešte sa tu spomenuli jeden bod. Ide tu o úlohu politických strán a politických skupín. A nakoľko tu hovorím aj k poslancom Európskeho parlamentu, chcel by som to objasniť pokiaľ ide nielen o tento kontext e, diskusie ohľadne Balkánu, niekedy politické strany spochybňujú legitímnosť parlamentu a to je skutočný problém. To si musíme povedať na rovinu. Jedna vec je pluralizácia demokracie, to samozrejme podporujem. Ja som takisto politik, ja som bol predsedom vlády, bol som vedúcim opozície, takéto rozpravy mám rád, ale keď prídeme do krajiny a keď predstaviteľ opozície povie, že vláda nie je legití, legitímna, že nerešpektujú slobodu tlače a, a zasa vláda povie, že opozícia nie je lojálna, pokiaľ ide o demokratický proces, tak potom skutočne máme problém. Takže ak chceme a ak predstavitelia parlamentu, vy, či už európskeho alebo národného, chcete hovoriť o západnom Balkáne, tak mali by ste jednoducho zvýšiť spoluprácu práve prostredníctvom politických stykov, aby sme vytvorili demokratickejšiu kultúru, pokiaľ ide o vládu a opozíciu. Aby sme skutočne mali živú demokraciu, ale demokraciu, ktorá by bola stabilná. To je to, na čo som ja kladol najväčší dôraz, pokiaľ ide o robenie reklamy takému, takejto forme demokracie. skutočne treba podporovať takéhoto ducha zásadov a princípov právneho štátu. To je veľmi dôležitá úloha nielen pre vás, ale aj pre nás, pre všetkých politikov. Nejde tu o nejaký byrokratický, technokratický proces. Musíme zmobilizovať spoločnosť, aby sme stransformovali naše spoločnosti, pokiaľ ide o vnímanie tejto situácie. Čiže toto môžeme urobiť aj my. A e, komisia Môžem vás uistiť, urobí všetko to, čo má na programe a ďakujem veľmi pekne maďarskému predsedníctvu, premiérovi Orbánovi za to, ako si plnia svoje ciele. Skutočne môžem povedať, že za posledný rok sme zaznamenali veľké pokroky, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu tieto región navštevujem pravidelne, aj budúci mesiac sa tam vyberiem a dúfam, že tieto krajiny skutočne sa vyberú cestou reforiem, aby boli nielen členom európskej rodiny, čo sú tak či tak, ale aby boli plnými členmi našej Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda komisie. Ako vždy, uh, uviedli ste niektoré body, ktoré budú pre nás inšpiratívne. A skutočne ste vymenovali určité e, úlohy, ktoré skutočne budeme môcť prosvedkovať našim občanom v našich krajinách. A teraz by som chcel sa pohnúť znovu smerom ďalej, poďakovať sa maďarskému predsedníctvu za podporu integračného procesu a hneď dávam slovo aj premiérovi Orbánovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi najprv zodpovedať otázku, ktorá tu bola stanovená vo vzťahu k Maďarsku a ktorá sa týka občianstva, ktoré sme poskytli Maďarom, ktorí žijú mimo hraníc Maďarska. Moja odpoveď je nasledovná. Týmto krokom sme sa snažili eliminovať diskrimináciu v krajinách, v susedných krajinách, v strednej EU a východnej Európe dvojité občianstvo je možnosťou, tak ako to máte v Chorvátsku, v Rumunsku. Takže nevidím žiadny dôvod, prečo by Maďarsko by nemalo takúto možnosť využiť. Inými slovami, ukon- chceme týmto spôsobom ukončiť diskrimináciu práve týmto krokom. A teraz mi dovolte, aby som odpovedal na otázky, ktoré sa týkali maďarského predsedníctva. Ja by som sa vám všetkým chcel poďakovať za to, že oceňujete naše snahy. Možno, že ste sa vyjadrili predčasne, pretože ešte stále máme niekoľko mesiacov času, kedy môžeme aj zlyhať. Dovolte mi teda preto začať s všeobecnou poznámkou. Keď sme započali našu predsedníctvo, tak sme začali strategickým rozhodnutím. Museli sme sa rozhodnúť, akým spôsobom chceme stráviť týchto 6 mesiacov. A rozhodli sme sa, že ich strávime náročnou prácou. A preto sme sa skutočne rozhodli stanoviť si ciele, ktoré by boli veľmi vysoké. Hospodárske riadenie, energetická politika, rozšírenie, aj otázka Rómov. To sú naše hlavné ciele, ktoré máme na programe. A domnievame sa, že práca, ak sa nám ju podarí završiť, tak bude zmysluplná a na konci maďarského predsedníctva budeme znovu v situácii, kedy si zaslúžime vašu, vaše slova Ďakujem. A pokiaľ ide o závery dnešného stretnutia, skutočne by som chcel povedať, že by sme chceli navonok hovoriť veľmi otvorene a úprimne, pokiaľ ide o rozhovor s predstaviteľmi regiónu Západného Balkánu. Sformulovali sme naše stanoviska veľmi stvorilým spôsobom, ale nemalo by to byť nejako zle interpretované. Vaša situácia ako krajiny, ktoré očakávajú integračný proces, je skutočne veľmi ťažkým, ťažkou cestou. Zdá sa, že pesimizmus je niečo, čo sa posilnilo vo vašom regióne, vo vzťahu k Európskej únii. A toto je pocit, alebo toto sú pocity, ktoré sme aj my mali predtým, než sme vstúpili do Európskej únie. Čiže takéto pocity sú do istej mery legitímne, ale zdá sa, že by sme ich nemali. Nemali by sme im podľahnuť. Nechcem teraz robiť z tejto situácie dramatickú situáciu, pretože to je dosť dramatické ako také. Ale ak nebudeme mať rozšírenie na našom programe, tak jednoducho veľa času uplynie a my neurobíme žiadny krok. Čiže momentálne skutočne e, veľa vecí závisia aj od takýchto stretnutí, od takýchto konferencií ako aj táto. A preto by som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu a aj maďarskému predsedníctvu, že sa zorganizovala takáto konferencia. Nejde ani tak o to, že by sme chceli rozširovať hranice Európskej únie smerom stále viac na východ. Keď sme sa my stali členmi, nemáme pocit, že by sme museli teraz rozširovať východné hranice len preto, že východné hranice sú aj na hraniciach našich krajín. Ale keď hovoríme o krajinách západného Balkánu, hovoríme o krajinách, hovoríme o enkláve, o určitom bode na mape Európskej únie, ktorá musí byť súčasťou Európskej únie. Nechceme tlačiť hranice Európskej únie smerom navonok, ale chceme posilniť štátu tohto regiónu, ktorý už sa tak či tak nachádza v Európe, aby sa stal členom aj našich štruktúr. A tieto obavy a skepticizmus, ktorý, s ktorým sa možno stretnúť, ten by sme mali čo možno najviac eliminovať a preto musíme podniknúť aj konkrétne kroky. je veľmi dôležité, aby sme našli spojencov a preto som skutočne vďačný Európskemu parlamentu a podporujem ho aj naďalej v jeho úsilí v snahe e, hľadať dialog s ostatnými stranami. Keď ja som bol premiérom v 90. rokoch, tak sme si uvedomili, že najdôležitejším spojencom pre nás bol Európsky parlament. A tým je aj dodnes. Ďakujem vám za túto príležitosť. Ďakujem pekne priateľu Viktor Orbán. Ďakujeme za odpovede aj na priame otázky. Tieto odpovede jasne dávajú najavo, že sa identifikujete skutočne s tým, čo tu odznelo. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Predseda Köver a ja máme za úlohu, aby sme sumarizovali výsledky dnešného stretnutia, dnešnej konferencie ale je to pre mňa skutočne veľkou výzvou vyjadriť sa. Vážený pán predseda, pán premiér, ctení kolegovia, vôbec nie je ľahkou úlohou hovoriť teraz po pánovi Barozovi, po pánovi Orbánovi a povedať ešte niečo viac, čo by bolo pertinentnejšie k tejto téme o ktorej sme hovorili už dva dni, avšak myslím si, že je mojou úlohou, aby som zosumarizoval e, nejaké výstupy z, tejto, z týchto našich dvojdňových stretnutí. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé vypočuť si vaše príspevky tak včera ako aj dnes a musím povedať, že to skutočne bola veľmi plodná a rozmanitá konferencia. Pozerali sme sa na integráciu štátov Západného Balkánu z viacerých zorných uhlov. Snažili sme sa pokryť všetky dôležité témy, ktoré sú v tomto procese dôležité. A preto by som chcel vyjadriť vďaku našim rečníkom, tak včera ako aj dnes, za prínosné kľúčové príhovory, ktoré skutočne vniesli dynamiku do našich spoločných úvah. Po týchto dvoch dňoch diskusí a rozhovorov môžem povedať, že už vidíme oveľa jasnejšie konkrétne výzvy, ktorým čelí tak Európska únia, ako aj štáty Západného Balkánu, pretože tieto sa viac skonkretizovali. Počas diskusí sa kládol dôraz, že pokiaľ ide o, kritéria, pokiaľ ide o kodanské kritéria, takisto treba brať do úvahy aj otázky minorít menšín, a to ešte pred vstupom do Európskej únie. A to je skutočne veľmi dôležité pre tento etnicky rozmanitý región. Takisto sa tu spomínalo, že pokiaľ ide o spravodlivosť, migráciu a ochranu vonkajších hraníc, treba urobiť ešte viac reforiem a by sme urobili krok smerom vpred aj v tejto oblasti. Takisto sa uviedlo, že spoločná migračná politika v rámci Európskej únie by mala byť nielen vytvorená, ale skutočne posilnená. A pokiaľ ide o otázku občanov, v pracovnej skupine sa hovorilo o tom, že je dôležité, aby sme zaangažovali občanov ako takých, teda reprezentantov občianskej spoločnosti a mali by sme E, takisto sa sústrediť aj na vzdelávanie. Musíme umožniť študentom z krajín regiónu Západného Balkánu, aby študovali v krajinách Európskej únie. Nede tu iba rozmanitosť kultúrneho charakteru a etnického charakteru, ale treba brať do úvahy aj sociálny aspekt tohto, tejto situácie. Budeme musieť počítať s tým, že títo ľudia v potrebujú pracovné príležitosti. Tieto krajiny potrebujú posilniť sa navzájom v svojom úsilí dosiahnuť integračný pokrok. E, a preto by som formou zosumarizovania týchto našich rozhovorov chcel povedať, že sme nepočuli ani jedného rečníka, ktorý by bol spochybnil integráciu krajín Západného Balkánu avšak treba povedať, že neboli tu zastúpené všetky členské krajiny Európskej únie a nevyjadrili svoj názor. A treba povedať, že aj niektorí významní aktéry na úrovni Európskej únie nevyjadrili svoj názor. Zdá sa, že tu je predsa len ten fenomén určitej únavy z rozširovania a takisto je tu aj fenomén únavy, pokiaľ ide o prístup do Európskej únie a nemôžeme si dovoliť e, spomaliť e, prístupový proces, pretože to je veľká hrozba. Viacerí žiadajú od Európskej únie, aby skutočne dala nejaký stimul, dynamiku celému tomuto procesu. Premiér Orbán uviedol v svojom úvodnom príhovore, že rokovania s Chorvátskom by mali byť uzatvorené čo možno najrychlejšie, aby sme sprostredkoval aj iným krajinám nádej. Veľmi pekne ďakujem za vaše vstupy, za vstupy tak včera ako aj dnes. A chcem zdôrazniť ešte raz to, čo povedal premiér Orbán. Ide tu o krajiny, ktoré čakajú na, kan- na štatút kandidátskej krajiny alebo na vstup. Musia vnímať Európsky parlament ako svojho najlepšieho spojenca a my, teraz keď sa nachádzame v Európskom parlamente, chcem povedať, že aj maďarský parlament, tak ako Európsky parlament, urobí všetko to, čo bude môcť na to, aby podporil európsku integráciu a proces zacielený na krajiny západného Balkánu. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som nechcel opakovať to, čo tu už odznelo, pretože sa s tým nedá iba súhlasiť a pokúsim sa teda vyjadriť niečo, čo tu nebolo spomenuté, alebo pozrieť sa na to zo svojho zorného uhla. A možno by som mohol sprostredkovať nejaké informácie z vlastnej skúsenosti. Dovolte mi na úvod pár poznámok. V kontexte Európskeho parlamentu treba povedať, že som zodpovedný za vzťah Európskeho parlamentu a k národným parlamentom členských štátov Európskej únie, ale takisto zodpovedný za vzťah Európskeho parlamentu a kandidátskych krajín. A ja teraz veľmi všeobecne hovorím o tom, kto je kandidát alebo kto nie je kandidát. Adresujem sa, teda venujem sa teraz tým krajinám, ktoré už vnímame ako krajiny, ktoré ašpirujú na členstvo v Európskej únii. Ako spomenul môj predrečník, je dôležité podporovať takéto vzájomné stretnutia, pretože to je dôležité, pokiaľ ide o posilnenie komunikácie medzi Európskym parlamentom a národných parlamentov jednotlivých členských krajín Európskej únie, aj tých, ktoré o členstvo usilujú. Spoločne sme sa vydali cestou, na ktoré musíme spolupracovať. tak je to ukotvené aj v Lisabonskej zmluve. To je zmluva, ktorá dláždi cestu, po ktorej sa snažíme postupovať smerom k tomu, aby sme boli všetci legitívnymi členmi rodiny Európskej únie, aby sme sa skutočne navzájom komplementárnym spôsobom doplňali. Takže to nás takýmto spôsobom pobáda k tomu, aby sme ešte viac a lepšie spolupracovali. Krajiny a parlamenty eh, krajín regiónu Západného Balkánu na tie by som sa obrátil slovami, kde by som chcel zdôrazniť význam takejto diskusie. Mali by využiť príležitosť a dynamiku takýchto stretnutí, aby skutočne čo možno najrýchlejšie, dosiahli plné členstvo v Európskej únii, aby sa stali členmi Európskej únie tak ako aj my. Možno to je nielen niečo, čo by sa nám páčilo, ale v každom prípade je to niečo, čo považujeme my samotní za niečo, čo je potrebné. A tu na v parlamente sú väčšinové stanoviská, ktoré podporujú takýto pozitívny, pozitívne úsilie, avšak nesmieme sa slepo spoliehať iba na takúto podporu, pretože sú tu ešte aj určité, určité iné signály, ktoré sú poznačené euroskepticizmom alebo nejakou euronenávisťou, ktoré celý tento proces hatia. A podľa mňa je tento proces skutočne nesmierne dôležitý a mali by sme ho podporovať. Pokiaľ ide o rozširovanie Európskej únie smerom na Západný Balkán, tak treba povedať, že je to proces, ktorý by mal byť v prospech občanov krajín tohto regiónu. A môžeme sa možno spýtať, či to je také nepostradateľné aj pre ostatných, teda pre občanov Európskej únie. Mm, zdá sa mi, že v rámci našich rozhovorov sme už pochopili, že máme možnosť buď spolupracovať, podporovať jeden druhého, alebo sa budeme izolovať. Krajiny a populácia v kandidátskych krajinách alebo v krajinách, ktoré čoskoro budú mať a, kandidátsky štatút, by sa mali držať E, skúsenosti, ktorú mali aj naše krajiny. My sme boli svojho času krajiny, ktoré mali kandidátsky štatút a teraz sme plnými členmi. A sme národmi a štátmi, ktoré majú európsku históriu a patríme do rodiny európskych štátov, čo bolo vlastne týmto spôsobom aj ocenené. Takže prečo napríklad sú krajiny, ktoré majú z, ktoré z historických alebo e, z geografických dôvodov zostali mimo EÚ? Prečo sa nezapájajú? A prečo e, neexistuje motor, aby sa zapojili? Myslím si, že Západný Balkán sa musí dostať na palubu EÚ e, čím skôr. Nie je to len otázka spravodlivosti, ale je to, histori- je to historická nespravodlivosť, ktorú treba napraviť. Samozrejme, že ich treba zapojiť a máme určité záväzky e, a, treba určité e, splniť určité úlohy, než e, sa dosiahne tento cieľ, ale v každom prípade v budúcnosti musia mať možnosť sa k nám pridať. Myslím, e, že čo sme boli tu svetkami, väčšina e, poslancov EÚ parlamentu alebo národných parlamentov, čoho sme boli svedkami, je potreba urýchliť proces a nemajú tu mať e, miesto žiadne prekážky alebo ospravedlnenia a argumentácia, že niektoré krajiny sú viac e, e, pokročili, druhý menej. Všetci, z ktorí sme prešli podobným procesom, musíme zabezpečiť, aby, sme, aby sa podala aj im ruka E, tí, ktorí sa dostali do Európskej únie, Európskej únie nesmú zatvoriť dvere pred ostatnými, ako povedal aj predseda Barroso. Myslím, že e, viacero ľudí sa chce e, zúčastniť na tomto dobrodružstve, na tomto podnikaní, podniknutí, ako je Európska únia aby sme mohli sa zapojiť eh, do eh, riadenia a aj mm, vonkajšej eh, komunity. A len spoločne sa staneme úspešnými globálnymi hráčmi. A budeme mať potrebnú silu, ktorú globálny hráč na svete potrebuje. To znamená ehm, vyvíjať vplyv e, na e, záležitosti v záujme Európy. A čo nám takisto umožní ehm, e, prispieť k obohateniu medzinárodných záležitostí o európske hodnoty. Ďakujem veľmi pekne e, e, Viktorovi a Jose Manuelmi. Ďakujem vám všetkým za účasť a za účasť na e, diskusie. Ďakujem aj pracovníci, ktorí nám umožnili prácu a pán Martinez, ďakujem aj tomočníkom. ich počet sa zdá, že sa stále zväčšuje, máme tu technikov a tak ďalej ďalšie zasadnutie, ktorý, je, ktorý sa plánuje počas polského predsedníctva. E, dátum nepoznáme, ale téma je veľmi zaujímavá, obohacujúca. A ešte osobná poznámka. Rád by som sa dotkol uh, Ehm, to, čo už bolo spomenuté, a síce otázka mladých ľudí. A rád by som spomenul niečo, čo ehm, je tu teraz eh, skupina mladých ľudí, ktorí sú na ehm, návšteve v Európskom, eh, eh, pre, v Európskom parlamente a oboznamujú sa s našimi s našou prácou. E, ďakujem ešte raz všetkým. Uzatváram toto zahranič- e, zasadnutie a všetkým želám príjemnú cestu domov.